Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Vítajte na zasadnutí IMCO. Program máte k dispozícii. Ak nikto nemá žiadne mienky, program sa považuje za schválený. Ako iste viete, toto zasadnutie sa vysiela. Tiež vám chcem povedať, že mám k dispozícii nové, nové vydanie nášho newslettera, zápisnicu zo schôdze, ktorá bola v maji, ste dostali a bude schválená, ak sa k nej nikto nevyjadrí. A myslím, že môžeme rovno prejsť k bodu informovanie o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach. Prvá téma to je Accessibility Act. Spravodajcom je pán Lokagark, ale nemohol dnes prísť, preto ma požiadal, aby som vystúpila v jeho mene. Morton Lockegaard sa ospravedlňuje za to, že nie je dnes prítomný. Rád by sa však s kolegami podelil o, negatívnych správ, o negatívne správy od rady súvisí s správou. Hovorí, že príprava korepera ukázala, že členské štáty nie sú ochotné mandát poupraviť, čiže rada zrejme nebude schopná v najbližšom trialógu eh, veci vyjednať. Ten ďalší trialóg bude v útorok budúci týždeň, respektíve budúci útorok, čiže zrejme tento týždeň. Naším cieľom bolo dosiahnuť dohodu ešte počas bulharského predsedníctva, členské štáty však neboli ochotné pohnúť veci vpred. E, My sme akceptovali, že bude ďalší trialog a to skôr, ako sa predpokladalo, aby e, mali čas byť v kontakte. Bohužiaľ, nič to neprinieslo. A teraz uh, sa rýchlo pozrieme na to, ako vyzerajú otvorené otázky. Enforcement a complaint mechanism. Uh, tam sa vzdáme databázy, ak zostanú registry a mechanizmus e, stiažnosti, teda ak budú zachované existujúce mechanizmy v rámci alternatívneho riešenia sporov. Emergency Services parlament minulej schôdzi rade dal e, písomný návrh, napriek tomu však e, rada na to nereagovala, že ten pokrok sa nedos, nedo, nedosiahol. Self-service terminals, to sa ešte tiež musí objasniť, potom doprava, cestovný ruch, mikrofirmy, si značka a e, built-in environment. Áno, cesta je konštruktívna, alebo bola. Najnovšie trendy v rade však ukazujú, že stále máme pred sebou ešte obrovský kus práce, ak rada nepríde sa aktualizovaným mandátom. Spravodajca momentálne rokuje so svojimi tehovacami o tom, ako reagovať na tieto negatívne správy z rady. Bol by však nerád, aby sa piatý trialog konal v atmosfére, kedy rada nevykazuje absolútne žiadnu flexibilitu. Rada ehm, teda musí prísť e, s aktualizovaným mandátom a Morten teda na toto čaká. Toľko teda správy od spravodajcu, pokiaľ ide o Accessibility Act. A pani Sehnalova, tuším, chce vystúpiť, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela podporiť pána spravodajcu a jeho stanovisko. Naozaj sme veľmi sklamaní tým, ako sa veci v rokovaniach vyvíjajú. Hlavne táto najnovší vývoj v rade eh, je pre nás sklamaním postoj niektorých členských krajín, ktoré Mm, nie sú absolútne flexibilné v rokovaniach s Európskym parlamentom. Hovorili sme, že predsedovský parlament ide o tému dôležitú, ide o dôležitú legislatívu, milióny občanov s postihnutím ehm, na ňu čakajú, má im život uľahčiť a preto mm, by sme sa naozaj mali usilovať o to, aby ehm, táto legislatíva čo najskôr bola prijatá. To že napriek ústupkám parlamentu sa nepodarilo v rokovaniach posunúť, hlavne pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, a toto je jadro predsa celého návrhu, tak tento fakt eh, je veľkým sklamaním a ja za moju politickú skupinu SAD Chcem povedať, že ak rada očakáva, že Európsky parlament ústupí nejako potichu, e, chceme odkázať, že to tak nebude. Máme naozaj červené línie veľmi jasné a musíme to aj takto deklarovať jednoznačne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz správa notification file Pán Prieto však bude meškať, preto by som navrhla, aby sme rovno prešli k ďalšiemu bodu. A toto je trialog o voľnom toku neosobných údajov. A spravodajkňou je pani Koraca Biltroj, dávam slovo. Áno, ďakujem pekne, predsednička. Ja mám naopak dobré správy. Rokovania sú v záverečnej fáze. Práve som sa vrátila z technickej schôdzky takže úplne to najnovšie e, vám teraz nepoviem, ale na stole máme dobrý návrh. E, tak to bol na tej technickej schôdzke. Takže prebehníme si to. Ja som dostala minulý útorok mandát na rokovania. V stredu bolo stretnutie tieňových spravodajcov, veľmi konštruktívne. E, na Naozaj máme silný, jednotný parlamentný tím, ktorého mm, som hrdou vodkyňou. Uh, Myslím, že by sme to mali byť schopní uzavrieť ešte počas bulharského predsedníctva. Mandát je veľmi jasný a budeme ho v rokovaniach nasledovať. Trialog začal už vo štvrtok a považujem ho za veľmi pozitívny, konštruktívny. Niesol sa v pozitívnej atmosfére a aj sme veci pohli vpred. Štyri veci ešte nemáme v nich dohodu medzi parlamentom a radou, ale naozaj e, sme už prešli obrovský kus cesty. K programu zajtra bude ďalší trialog, kde sa iste bude hovoriť o týchto veciach. útorok 19. teda a potom 21. ďalšia schôdza výnimka verejného obstarávania. E, parlament naozaj chce, aby ten tok údajov e, bol čo najslobodnejší, e, pokiaľ ide o lokalizačné požiadavky s výnimkou existujúcich zmluv, hlavne týkajúcich sa verejnej bezpečnosti a snažíme sa hľadať e, spôsoby, ktoré by mohli umožňovať danými vrátkami um, takto um, lokalizáciu umožňovať e, formou rôznych výnimiek podľa zmluv a tak ďalej, s tým, že členské štáty chcú mať prístup k lokalizácii údajov k, údajmi, k údajom lokalizovaným v iných krajinách a tiež chcú mať možnosť sankcionovať, teda trestať, keď dôjde k zneužitiu konkrétnym užívateľom. Takže tu sme už relatívne blízko k dohode, ale naozaj hovoríme o balíku, nehovoríme o tom článok po článku 4.1. To bolo to, čo som hovorila 4.2. Compliance enforcement mechanizmus pre nás je dôležité, aby sme z textu vyňali akékoľvek znenie, ktoré by nebolo úplne jasné a priamo vykonateľné eh, a vymahateľné. Preto administrative practice of general nature. Eh, preto takéto znenie chcem, aby to naozaj bolo implementovateľné. Spomínala som už sankcie, to je článok 5.3 to je dostupnosť údajov kompetentným orgánom. Tam sa blížime k dohode s krajinami. Oni chcú dlhšiu lehotu, my kratšiu. A chceme, aby to neboli nejaké dočasné opatrenia. Dočasnosť pre nás nie je postačujúca. Dobrý deň. Musíme mať naozaj jasný časový harmonogram, pokiaľ ide o repatriáciu údajov alebo nové požiadavky lokalizácie údajov e, do nekonečna. Potom definícia, to je článok 3 odsek 5. E, chceme administratívnu prax, vrátanie verejného obstarávania. Všetko tam chceme zahrnúť. Je dôležité, aby členské štáty uznali, že sú tu určité profity pre e, verejné orgány na centrálnej, lokálnej úrovni. Čiže hľadáme isté znenie, ktoré by bolo dobrým kompromisom pre všetkých. E, verejné obstarávanie je naozaj e, červenou líniou Európskeho parlamentu. A ešte posledný bod. To nie je ani kontroverzná vec, ale Eh, dozorný úradník pre ochranu údajov eh, nám odporúčil, aby sme to ešte objasnili. Právnici eh, teda hovoria, že nie je potrebné tú vec ako takú meniť, ale ten text, to znenie by sa dal ešte vylepšiť, že nejde o osobné údaje, teda že GDPR nie je dotknuté. Toto je teda mm, formulácia, ktorú v európskej legislatíve používame tak, aby bolo zjavné, že jedna legislatíva nezasahuje jedno druhé, že sa neprelímajú. Takže v úvodných ustanoveniach sa to pokúsime takto objasniť. Čiže vecne sa nič nemení, iba to znenie musí byť e, jasné, aby, aby z toho mal každý dobrý pocit, keďže o tom merito, pokiaľ o tom merito veci máme na to rovnaký názor. A potom prenosnosť a etický kódex, to si ponechávame na posledný trialóg. Uh, No, parlament vo svojom hlasovaní jasne povedal, že nechceme mať príliš preskriptívny e, detailný text, ktorý by nám e, zviazal ruky, teda zviazal ruky tým, ktorí rokujú o piratických kódexoch. Takže na toto sme sa dohodli a ja som si istá, že sa nám podarí dopracovať k spôsobu, ako toto dokáza, aby to nebolo príliš preskriptívne, príliš dlhé, príliš uh, opisné, aby však tí, ktorí budú takéto etické kodexy vypracovať, vedeli, o čo ide. A myslím, že ani tu nejaké vážne problémy nevzniknú. Pani predsednička, samozrejme, že som ochotná za každým sa stretnúť s tými spravodajcami. Ja mám pocit, že sme v kontakte dosť počas rokovaní, a tu by som to uzavrela, to sa zrejme zapíše do análov Európskej únie ako trialog, e, ktorý pôjde veľmi rýchlo, teda ak sa to vyvíja tak, ako sa vyvíja teraz, e, slubne. Takže rada tiež chce skončiť e, to celé počas bulharského predsedníctva. Konáme v dobrej viere, sme flexibilní, otvorení, um, snažíme sa do všetkých síl. Mám ale mandát, ktorý parlament odhlasoval a musím sa ho držať. Čiže bude to veľmi rýchle. Mm, v tom krátkom čase počas rokovaní budeme musieť byť veľmi disciplinovaní ako tým. Aj takí sme. Kolegovia kľudne volajú aj o tretej v noci. Eh, ja som teda otvorená, ale počas rokovania už potom musia veci ísť. Cak, cak. To som aj jasne povedala Takže toľko z mojej strany na teraz. Kolegovia, kľudne sa mňa obráte s otázkami alebo s radami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Môžeme teda prejsť ďalšiemu bodu. Týka sa to um, správy pani Charanzovej, Electronic Communications Code. Neviem, či tu za Alde niekoho máme. Viete zastúpiť pani Charanzovu? Chcete tomuto bodu vystúpiť? Stručne? Možno s mikrofónom by to bolo lepšie. Čo ste sa pýtali? Pýtala som sa, či máte nejaké aktuálne informácie k spomínanému trialógu. Áno, Ditu tu nevidíme. Dobre, tak v tom prípade sa rád vyjadrím. Áno, máme tu dobré správy. Rokovania už boli završené a zo strany ITRE a No, za to bolo dobre skoordinované, keď o záujmy jedných aj druhých. Takže máme stabilný rámec pre investície do budúcna. A tiež teda IMCO záležitosti spotrebiteľská rovina boli zohľadnené. Tešíme sa, že sa nám podelo dopracovať k prístupu maximálnej harmonizácie, že sa to celé nerozriedilo, tá ochrana v niektorých členských krajinách ešte viac. A druhá pozitívna vec je tá, že Európsky parlament chcel, aby došlo v medzi EÚ alebo vnútro EÚ um, ehm, voleniach k zniženiu cien, tak to bolo rokovanie veľmi, veľmi ťažké, lebo Európska komisia s tým nechcela robiť absolútne nič. Takže to bol parlament, ktorý e, sa spojil s radou a takto sme dosiahli veľký prelom. A dohodli sme sa v tých 19 centoch ako maxime za minútu. A toto je podľa mňa dobrý kompromis, lebo operátori majú možnosť súťažiť. čo je prínosné pre užívateľov našich občanov. A keď to uzavrieme, naše formálne rozhodnutia, tak to budeme mať ešte do budúcoročných volieb v praxi. Takže aj to načasovanie je fajn. Ja už som spomínal, že komisia s týmto návrhom sama neprišla. Naopak, bol to tlak nás a rady, ktorá sa k nám neskôr pridala. A nakoniec prišla komisia s vyhlásením, takým doplnením nášho kompromisu. A to bolo divné, lebo povedali, no keď sa na to pozriete poriadnejšie, tak to malo byť najskôr náležite vyhodnotené. Čiže pred rokovaniami sa malo robiť takéto vyhodnotenie a teraz v poslednej chvíli predložili takýto článok s malou možnosťou pre krajiny zavadzať výnimky za určitých okolností. Čiže je to better regulation? Better regulation predsa predpokladá dokázanie tých krokov a ich správnosti vopr, čo sa ale neudialo. Veď posledné posudzovanie sa ďalej roku 2013 svet je diametrálne odlišný. Takže takéto čosi sa udialo v závere našich rokovaní. Ale už to máme za sebou. A potom 112. a osobitné okolnosti, riziko, keď sa vyskytne a tak ďalej. Aj toto sa podarilo a dohodli sme sa na tom. Number based a number independent. Veľmi sa tešíme, že bulharské predsedníctvo bolo tiež nápomocné. Veľmi sme sa snažili aj s Ditou. A oni si stanovili takýto cieľ, že to chcú počas svojho predsedníctva uzavrieť. Takže parlament môže byť spokojný s tým, čo z toho vzýšlo a môžeme ísť do plena. To je dôležité. Super. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. To znamená, že môžeme eh, ukončiť tieto správy o prebiehajúcich trialógoch a prejdeme k ďalšiemu bodu programu budem sa zabrať kompromisnými eh, návrhmi, kde je eh, teda eh, Lenian spravodajkyňou celoeurópsky 8 produkt. Ďakujem pekne. V prvom rade vítam návrh komisie, pokiaľ ide o tento celoeurópsky osobný dôchodkový produkt kde ide o to, aby e, občania urobili určité e, kroky, e, pokiaľ ide o ich dôchodok. Je vo všeobecnom záujme, aby sme sa zaoberali dopadu na dôchodkové systémy a včas aby občania prijímali potrebné opatrenia. To platí práve pre mladých ľudí a ľudí s nízkym príjmom tých treba vyzvať, aby začali aktívne konať aj v rámci tretieho e, stĺpca. Momentálne nie je žiadny vnútorný trh v tejto oblasti. Sú e, krajiny, kde e, takmer nie sú ponúkané príslušné produkty. Národné trhy sú veľmi roztrieštené, nie je možné si do iného členského štátu eh, vziať eh, zo sebou určitý eh, produkt, požívať pritom napríklad daňové výhody. Teraz by sme mohli vytvoriť celoeurópsky štandardizovaný produkt. Vďaka nášmu návrhu, náš návrh je primeraný a aj keď treba splňať príslušné národné predpisy, v prípade prenosnosti eh, tu riešime otázky, ktoré sa nedajú odstraniť iba eh, napríklad jedným členským štátom. Zaoberáme sa Napríklad e, otázkam, kedy je niečo pravidlom pri vyplácaní. Mojím cieľom je dobrovoľný, jednoduchý, bezpečný, transparentný e, produkt e, dôchodkového poistenia. Chceme podporiť členské štáty, pretože iba oni môžu sformulovať určité e, daňové výhody a prínosy, aké platia pre národné e, produkty e, v rámci tretieho piliera. Moje pozmeňovacie návrhy odrážajú moje myšlienky, že v prípade PEP ide o spôsob eh, dôchodkového eh, poistenia. Potrebujeme tu mať eh, konkurenciu, iba vtedy tu budeme mať nový produkt, keď vytvoríme nové štruktúry. 143 bolo pôvodne predĺžených, potom ďalších 99 sa k tomu doplnilo. Ja osobne som autorkou tiež niektorých pozmaňovacích návrhov Celkovo je momentálne niečo čes 600 eh, pozmeňovacích návrhov k tomuto, eh, k tejto správe. E, teší ma, že sa tento týždeň podarilo e, dohodnúť balíček kompromisov. E, chcem poďakovať vyslovene tieňovým spravodajcom. Naozaj sme veľmi konštruktívne spolupracovali. Mohli sme sa dohodnúť vo všetkých dôležitých oblastiach. Ide tu o úlohu IOPA, štandardizovaná platforma pre informácie, ktoré by boli prispôsobené produktu, pravidla vyplácania. Sme upravili jednorazové e, vyplatenie vo, výšky, e, vo výške 30 Na začiatok obdobia vyplácania má byť e, umožnené napríklad Eh, stručne by som chcela popísať jednotlivé bloky eh, kompromisov, eh, takže povolenie PEP e to má navrhovať IOPA. Ja som pôvodne chcela nahradiť tento výraz výrazom certifikácia. Pozadím toho je na jednej strane objasnenie, že certifikácia sa nedá urobiť E, so spätným účinkom. E, slovo povolenie podľa mňa nebolo dostatočne jednoznačné. A chcela som e, to takto aj jasne odhraničiť od povolení, ktoré robia národné členské štáty poskytovateľom. Tiež sme sa potom dohodli ohľadom poskytovateľov E, by sme e, dosiahli poskytovanie všade. Navrhujeme partnerstva v tejto oblasti a potom e, predzmluvné informácie a PEP kit. Dohodli sme sa na tom, že tieto predzmluvné informácie budeme stanovovať jasne priamo v návrhu potom e, postup rozhodovania navrhujeme, e, aby teda občania boli dobre informovaní, keď budú príjmať svoje rozhodnutia. Blok 5 sa číta, týka e, informácií, balička informácií, ktoré majú dostávať občania raz za rok, aktualizovanie E, hovoríme takisto aj o štandardných alternatívach, ktoré majú všetci ponúkať a má tam byť kapitálová e, e, záruka, vychádzajúca z techník znižovania rizík. Potom blok 7 popisuje možnosti stiažnosti, ďalej sa hovorí o možnosti Eh, raz za 5 rokov zmeniť poskytovateľa a blok 9 hovorí o modalitách vyplácania osobitné eh, eh, vyplácanie. Tu sme sa tiež dohodli. Výnimočne bude možné jednorazové vyplatenie e, do e, výšky 30 na začiatku obdobia vyplácania, inak sa e, teda má príjmať tento dôchodok na mesačnej báze až do konca života. Ja si myslím, že tak ako sme to nastavili, tento návrh sa môže stať veľkým úspechom Mm, za predpokladu, že do 5 rokov musí byť tento produkt eh, vo všetkých členských štátoch eh, ponúkaný. Na to navrhujem, aby sa vytvorili eh, partnerstva. Naše kompromisy sme skoncipovali vo veľkej harmónii. Kompromisy podporuje SND, ALD aj Zelený, takže som si istá, že e, zajtra e, budeme môcť e, úspešne vlastne odhlasovať tento produkt. Ďakujem pekne a za SND pani Jakoncári. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme docielili dobré kompromisy Chcela by som poďakovať pani spravodajky Nikolín Langen a celému týmu, ostatným tieňovým spravodajcom za naozaj e, konštruktívne, kvalitné rokovania. Naše hlavné obavy sú pokryté v kompromisoch. Hlavne je dôležité, že tu zachováme úlohu e, IOPA, pokiaľ ide o povolovanie e, PEP A potom tu máme e, štandardizáciu zo strany e, IOPA, máme tu skutočnú kapitálovú e, ochranu pred nákladmi infláciou. Je veľmi dobré, že sme sa mohli dohodnúť na ohraničení nákladov a poplatkov. PEP má byť európskym produktom s európskym označením, takže ochrana spotrebiteľov je tu veľmi dôležitá a e, takisto je e, aj jej úloha v našich kompromisoch. Spotrebiteľi, aby mali mať jednoduchý prístup k informáciám, ktoré by mali byť zdarma a mali by na základe nich príjmať informované rozhodnutia pre e, ochranu spotrebiteľov je dôležité, aby sporiteľia mali možnosť kolektívnych náprav aj cezhranične. aby eh, sa mohli eh, angažovať v alternatívnych eh, postupoch riešenia sporov. Ide o prenosnosť, ktorá je tiež dôležitá, tá môže byť veľmi zaujímavá pre mladú mobilnú generáciu, tá je tiež zabezpečená v PEP. Ja som veľmi rada, že pani spravodajkynia prevzala náš pozmeňovací návrh o zdaňovaní do kompromisov, pretože je dôležité, aby sme zamedzili zneužívaniu daňovej oblasti v prípade zdraňovania je dôležitá e, krajina, e, teda miesto bydliska, e, sporiteľa. Potom je dôležité, aby sme tu urobili takýto produkt v treťom pilieri, ktorý však nemá nahrádzať prvý a druhý pilier dôchodkového sporenia. Ulike Trevisis z IKR nie je prítomná.

tu došlo trošku k e, zmene v priebehu tohto roka. Tento, táto téma e, vždy bola zložitou pre moju skupinu. Ja som to už e, vysvetlil v minulosti tu na výbore, z akých dôvodov. Obávali sme sa, že kolektívne dôchodky že to bude musíme tu zabezpečiť roz, rozdiel e, napríklad sa, e, so životným e, poistením a s kolektívnymi dôchodkami ako skupina nechceme podporovať individuálne penzie ako náhradu pre kolektívne. Môžete tu samozrejme mať eh, špecifické situácie, kedy je eh, individuálny dôchodok eh, nutný, ale napríklad v prípade samostatne zárobkovo činných by som chcel stimulovať kolektívne úpravy pre tých, ktorí pôsobia v jednotlivých sektoroch. Možno aj práve preto, že dostanú pravdepodobne vyšší dôchodok, keď konajú kolektívne než individuálne. Diskutovali sme o tomto, spomínali sa tu aj zasadnutia tieňových spravodajcov. Skôr e, som mal pocit, že je to diskusia EKON, nie IMKO. Aj keď sa na IMKU e, príjmali správy na e, túto špecifickú tému. Diskutoval som teda so spravodajkyňou z Ekonu, Sophie Infeld, na túto tému. Ona povedala, ma ubezpečila, že týmito témami sa zaoberali, vyriešil to Ekon, že teda tieto zamestnanecké dôchodky, e, že aj keď tu teda budú tieto individuálne dôchodky, e, zostanú tu e, ďalej zabezpečené jasné ohraničenia. Spravodajkňa to chce Ehm, vlastne jasne ohraničiť v návrhu. bude mať o, o jednu časť, ktorá sa bude zaoberať individuálnymi produktami a druhá eh, kolektívnymi. Ehm, takže to pokrylo tieto naše obavy a eh, tiež ma eh, uistili, že sa tam spomenie prvý aj druhý pilier, kolektívne štátne dôchodky. a to, že by nemali byť podrité v skutočnosťou, že tu teraz bude tretí pilier dispozícií na európskej úrovni. S týmto, eh, s týmto jasným vývojom na eh, ekone alebo ústupkami Eh, teda tu už nemáme eh, takéto obavy v súvislosti s týmto návrhom a zaoberáme sa pozitívnou stránkou v tomto návrhu, stránkou ochrany spotrebiteľov. Spravodajkyňa sa naozaj snažila začleniť eh, všetky prvky ochrany, ktoré boli dôležité pre moju skupinu v oblasti transparentnosti, tých zábezpek, ako dostať naspäť e, peniaze, ak to mám popísať e, obyčajnými slovami, tieto sú v návrhu obsiahnuté. Takže dospel som k závrhu, že môžem odporúčiť mojej skupine hlasovať za túto správu, e, pretože naozaj je veľmi dobrá v oblasti ochrany spotrebiteľov. Ale nejakým spôsobom musím zdôrazniť, že to nejako nepredbieha tej všeobecnej diskusii, Eh, ktorá eh, sa teda bude viesť na ekone. S tým pocitom, že eh, teda tá diskusia tam napokon bude v poriadku. Neviem teda, ako to e, e, urobíme, nikdy som nevysvetloval hlasovanie na úrovni výboru, ale možno v zápisnici z tohto zásadnutia alebo niekde by sme mohli e, popísať naše myšlienky, ktoré sú tu v pozadí, pretože niektorých môže prekvapiť, že GUE NGO hlasuje za tento návrh, ale naozaj to len odráža úsilie, ktoré vyvinula pani spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Medzičasom som to pochopila tak, že e, môžeme e, urobiť pár krokov vzad, pretože pán e, Sulik sa vyjadri v mene pani Trebezius. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som Eh, predstaviť eh, eh, to, čo by chcela povedať pani Trebesius. Tá sa venovala v poslednom kole rokovaní pár otvoreným otázkam. Mnohé z nich nie sú ošetrené v kompromisných pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa sústredia na detaily, ale nevenujú sa širším súvislostiam. Napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľov došlo k určitému pokroku, ale e, zdá sa, že je tu aj riziko nadmernej regulácie. Tieto väčšie problémy sú prepojené s témami vnútorného trhu. E, chcem spomenúť tri rôzne oblasti. E, my všetci súhlasíme, že daňové príjmy nemôžu byť lepšie než tie, ktoré tu už máme v prípade existujúcich projektov v Nemecku je napríklad e, restaurante, ktorá je podobná tomuto produktu, ale nebola e, úspešná e, v aktuálnom ekonomickom prostredí. Nejde tu o daňové kredity v prípade tohto dôchodku, ale určité paušálne príspevky zo strany štátu. Tu máme, ak tento produkt nefunguje, um, ako by teda e, mal fungovať e, e, PEP. Po druhé sú tu určité obavy, ako by toto mohlo fungovať v prípade malých poisťovacích spoločností chceme sa, e, táto požiadavka poskytnovať e, tieto produkty e, na všetkých trhoch do 5 rokov uprednostňuje hlavne veľké firmy, veľkých poskytovateľov. To poškodí Európu a súdržnosť v eurozóne. A napokon sú e, povin, e, pochybnosti, že e, nadnárodné spoločnosti budú môcť využívať tieto prostriedky na investície do malých trhov, ak vlastne prostriedky spoločiteľov z malých krajín sa presunú do likvidnejších trhov, tá kohézia medzi participujúcimi krajinami bude ohrozená. 34-35, eh, jedna z článkov eh, z nariadenia eh, komisie, ktoré máme obavy v súvislosti s týmito bodmi. Ako vidíte, nepostačuje diskutovať o detailoch, ak ten širší rámec nefunguje Pani Trebezius, e, teraz, e, keď sa, sa hovorilo o detailoch, e, súhlasila, ale treba vyriešiť aj tento širší aspekt. Ďakujem. Medzi časom prišiel aj pán Selimovič, ktorý sa vyjadrí za ALDE. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať pani Colin Langen za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na tejto téme. Myslím si, že Eh, všetko prebiehalo v duchu veľmi dobrej spolupráce. Podporujeme všetky kompromisy, ktoré sme docielili. Eh, eh, keď to zajtra odhlasujeme, bude to silné posolstvo pre EKON maximálna portabilita pre budúce to je veľmi dôležité. Malo by byť možné otvoriť tento produkt v jedného členského štátu a preniesť ho do iného. E, v prípade, že sa niekto rozhodne e, pre mobilitu v EÚ. E, simultanita vo viacerých kompartmentoch bola by tiež možná. A tiež určite bude dôležitý čas preto, aby sa finanční poskytovateľia prispôsobili požiadavkám, ale preto sme im umožnili toto 5-ročné obdobie. Eh, takže máme tu 5-ročné prechodné eh, obdobie, eh, kedy nebude nutné poskytovať nejaký kompartment občanom v krajinách, kde sa presunú, inak im budú musieť ponúkať vhodnú stratégiu posilnila e, sa tu možnosť pre IOPu, ktorá bude môcť odstraňovať e, produkty, ktoré by neboli v súlade s touto novou legislatívou. E, banky a poisťovne nevždy veľmi dobre spolupracujú, takže keď sa niečo vytvorí na európskej úrovni, to môže vlastne banky viesť k pokušeniu, aby pre súvali eh, niečo cez hranične. Takže ide tu o zabezpečenie lepšej eh, spolupráce. Eh, spotrebitelia tiež budú mať zabezpečenú ochranu práv, dostatočné informácie predtým, než vstúpia do nejakého produktu. Môžeme podporiť všetky kompromisy pred zajdrajším hlasovaním, opakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ja chcem poďakovať spravodajkyni za všetkú prácu na tomto spise. Ďakujem za dobrú spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami. Čo sa týka kompromisných pozmeňovacích návrhov, môžem povedať, že ako je už uvedené e-mailom, podporujeme ich všetky. Táto iniciatíva EPP, podporovaná Európskou komisiou, je dobrá, e, pozbudzuje občanov, aby investovali do súkromných investičných produktov, ale aby boli v realite úspešné, musí tento model mať aj cezhraničnú dimenziu, aby to bolo teda dostupné. Informácie musia byť ľahko pochopiteľné pre používateľov. Treba si uvedomovať, že tento model je dobrovoľný, doplnkový, nemá nahrádzať verejné dôchodkové zabezpečenie. Ehm, majú to byť ehm, nejaké doplnkové alternatívy, ktoré zabezpečujú bezpečnú investičnú stratégiu, ktorá má ehm, zaistiť sporiteľov na ich dôchodok. Takže Myslím, že sa nám podarilo um, pripraviť vyvážené stanovisko, kde sú všetky body vzdelané väčšinou tieňových spravodajcov, čo je veľmi dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo uh, pani spravodajkyni, ak chce niečo povedať. Myslím si, že naozaj zaznelo všetko a teším sa, že zajtra to s takou širokou podporou budeme môcť schváliť. Ďakujem pekne. A áno, hlasovať sa bude teda zajtra predpoludním. No a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. To sú kompromisné pozmeňovacie návrhy dvojakej kvalite tovarov na jednotnom trhu. Spravodajkyňa je pani Zehnalová, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že vás môžem s potešením informovať o tom, že správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu je vo finálnej fáze príprav, tak aby sme to ešte pred letnou prestávkou mohli odhlasovať tu na výbore IMCO. Z predložených pozmeňovacích návrhov a tiež zo stanoviska eh, polnospárskeho výboru, ktoré bolo vypracované s presiom a ďakujem Ehm, pánovi spravodajcovi Nekovi. Som pripravila 22 kompromisných návrhov. Ešte diskutujeme s kolegyňami a e, kolegami, tieňovými spravodajcami. Myslím si, že vo väčšine otázok sa zhodujeme. A v prvom rade by som sa chcela všetkým poďakovať za spoluprácu Nebudem teraz hovoriť o naozaj všetkých témach, ktorým sa venujeme, pretože tá správa má veľmi široký záber od rozboru jednotlivých aktivít komisie v tejto oblasti až po celý rad konkrétnych odporúčaní. Ale napriek tomu niekoľko spomenie. V prvom rade som rada, že Skutočnosť, kedy na vnútornom trhu Európskej únie sa predávajú pre spotrebiteľov na prvý pohľad eh, hodné eh, značkové eh, výrobky s odlišným zložením sa už nespochybňuje. V debate sme sa teda posunuli a hovoríme o tom, prečo vôbec existuje dvojitá kvalita, kde sú hranice medzi pre niekoho tzv. objektívnymi faktormi a medzi preukázateľným klamaním spotrebiteľa a ako zabrániť takémuto klamaniu. Za dôležité považujeme, aby čo najskôr prebehlo celoeurópske testovanie na základe spoločnej metodiky, pretože eh, na základe mnohých príkladov tejto dvojitej kvality eh, napriek tomu chýba nejaká európska databáza. Dotknuté orgány členských štátov sa musia aktívne zapojiť, treba posilniť ich spoluprácu. Takisto je potrebné, aby sa angažovali spotrebiteľské organizácie, ktoré e, musia mať potrebné podmienky. Pozitívnu úlohu by mal zohrať aj pilotný projekt nášho výboru IMCO. E, v správe rozoberáme aj existujúci právny rámec na ochranu spotrebiteľov a na problémy s jeho vymáhaním. Takže v prípade, kedy ani vydanie pokynu komisie neprinieslo hmatateľné výsledky. Zmena legislatívy, konkrétne smernice o nekalých obchodných praktikách, tak ako to navrhuje Európska komisia, je preto všeobecne vítaná a nevyhnutná. Názorovo sa s kolegyňami a niektorými kolegami líšime v tom, že či navrhovaná zmena článku 6 je dostačujúca, alebo či to bude v praxi použiteľné. Z môjho pohľadu sa o ohľadom na právnu istotu javí ako vhodnejšie riešenie umiestniť preukázateľné príklady dvojitej, dvojitej kvality na zoznam zakázaných praktík. Mali by sme sa vyhnúť také legislatíve, ktorá v konečnom dôsledku ostane iba na papieri, pretože orgány dozoru si ňou nebudú vedieť dať v praxi rady. To by bola podľa mňa veľma, veľká chyba a definitívna strata dôvery e, celého radu občanov vo férový vnútorný trh. V kompromisoch ďalej upozorňujeme na potrebu venovať sa aj netarifným prekážkám na vnútornom trhu. Komisia by v rámci hospodárskej súťaže mala aktívne riešiť všetky praktiky, ktoré neoprávnene obmedzujú schopnosť spotrebiteľov plniť e, Um, ťažní z jednotného trhu. Je dôležitejšia, dôležitá angažovanosť výrobcov a majiteľov privátnych značiek, najmä vzhľadom na transparentnosť a informovanie spotrebiteľov. Všeobecná zhoda panuje aj na nutnosti zameriať sa popri potravinách aj zbieraniu informácií o nepotravinárskom tovare. Ale na záver pripomínam, Biliana Borzan je tu, takže určite vás bude informovať o tom, že pripravuje aj výbor pre verejné zdravie a bezpečnosť potravín svoje stanovisko a jeho stanovisko samozrejme tiež budem brať do úvahy. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo Tieňovi za EPP pán Štefanec. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pani Sehnalovej za jej úsilie zostaviť to, ale aj za jej otvorenosť e, zvažovať kompromisné pozmeňovacie návrhy, pretože je dôležité dohodnúť sa. Chcem vyzdvihnúť aj spoluprácu medzi politickými skupinami, pretože táto správa naozaj je veľmi dôležitá, aby sme mali spoločné pochopenie e, veci a teda dôležité je určite usmernenie. Chcem vystihnúť tri veci. V prvom rade Musíme vyriešiť úlohu spotrebiteľských organizácií, po druhé musíme zlepšiť úlohu národných regulátorov a po tretie, čo je najdôležitejšie, musíme uplatňovať spoločnú metodiku, pokiaľ ide o posudzovanie dvojitej kvality e, tovarov, nie len potravín, ale všetkých tovarov na európskom trhu. Naša skupina EPP by sa chcela sústrediť na podstatu tejto veci a preto sme pani spravodajkyňu požiadali o, od, e, teda o to, aby e, otázku obalov a cenotvorby nechala zatiaľ stranou, vyšla nám v ústrety, takže musíme ísť naozaj k veci, zobrať výrobcov, možno aj nejaký maloobchod, ktorí sa snažia teda nesprávať celkom férovo na jednotnom trhu. A v konečnom dôsledku kompromisy sú vhodnou procedúrou, ktorú navrhla pani spravodajkyňa. Podľa mňa je to akceptované a myslím si, že nájdeme ten uh, finálny text tej dohody. Ďakujem pekne za EKR, pán Sulík, nech sa páči. No, pri tomto fajle sme sa tu stretli taká východoeurópska lobby. Dvaja šedov sú z Čiech, dvaja, teda hlavná spravodajkynia z Čiech, ďalší šedov z Čiech, dvaja sú zo Slovenska, máme tu kolegu zo Slovinska a ešte nás má na starosti aj pani Bienkovská, ktorá je Polka. <clears throat> Myslím si, že toto je problém predovšetkým, alebo domnelý problém predovšetkým východnej Európy, a určite sa zhodneme v tom, že na fenomén dvojakej kvality treba upozorňovať, preto lebo tým sa vytvára tlak na výrobcov a zároveň stúpa povedomie spotrebiteľov o ich právach. Podporujem preto transparentné zverejňovanie výsledkov testovania, lepšie vymáhanie zo strany členských štátov, takisto zdieľanie najlepších postupov alebo posilnený dialog so samotnými výrobcami alebo spotrebiteľskými organizáciami. Na druhej strane nerobme prosím zo spotrebiteľov nesvojprávne ovečky, za ktoré musia rozhodovať reguláciu. regulácie. Od začiatku sa točíme v kruhu, pretože sa nezhodujeme, či je problémom samotný predaj e, výrobkov rôznej kvality, alebo len to, že spotrebiteľ o tom nevie. Treba si totiž uvedomiť, že ak má výrobok nižšiu kvalitu, tak je spravidla aj lacnejší No a výsledkom je, že si niektoré kompromisné dodatky mierne odporujú. Konkrétne prvý dodatok hovorí o nepriateľnej diskriminácii, siedmy dodatok hovorí o legitímnych dôvodoch na rozdielne zloženie a 21. dodatok zase žiada o zaradenie dvojakej kvality na blacklist ako už spomínala pani Sehnalová, a toto ja teda považujem za extrémne riešenie. Všetky, všetky tieto rozpory majú pritom spoločné vysvetlenie, a to poprvé, stále nemáme definovanú dvojakú kvalitu, ani akého počtu výrobkov sa týka. Tak na trhu nejakej strednej krajiny je povedzme 2 milióny rôznych výrobkov a my sa tu bavíme možno o 300 z nich. Tento návrh vznikol e, najmä preto, že sa vytvoril dojem, že na východný trh Európskej únie sa dováža zlá kvalita a na to už existuje ale aj veľa opačných príkladov, ktoré to vyvracajú. Aj napríklad na západných trhoch sa nájdú rozdielne kvality e, prášok, práci prášok na nemeckom trhu má, má chlór, e, obsahuje chlór, práci prášok na francúzskom trhu obsahuje amoniak, nemecká versus talianská mrazená pizza a tak ďalej. Po druhé, nevieme odlišiť potenciálne nekalé praktiky od legitímnych faktorov vznikajúcich pri výrobe alebo chuťových preferencií. Ako príklad tu slúži cukor alebo e, izoglukóza. Čo je menej kvalitné v Coca-Cole? Cukor alebo izoglukóza? A teraz trestať výrobcu preto, lebo niekde ponúka izoglukózu a nie cukor, považujem za nesprávne. Po tretie, Zatiaľ neexistujú výsledky spoločného testovania výrobkov na základe rovnakej metodiky. Na tieto, výrobky by sme, na tieto výsledky tých testov, na toto testovanie by sme rozhodne mali počkať. No a po štvrté, všetky návrhované zlepšenia komisie, ako napríklad pilotný projekt testovania, spoločná metodika vyhodnocovania tých výsledkov, návod pre členské štáty na vymáhanie v prípade teda tej dvojakej kvality, alebo národné projekty, na ktoré vyčlenila Európska e, komisia milión eur, tak všetko toto ešte nie je implementované, alebo nebol čas, aby sa to preukázalo v praxi. O tomto návrhu e, tejto rezolúcie však máme hlasovať už v júli, teda skôr, ako vôbec budú dostupné výsledky spoločného testovania. Okrem toho prebieha revízia smernice o nekalých praktikách. Preto chcem návrhnúť, aby sme sa zamerali na to, čo je v našich silách a nežiadajme náslepo zmeny v legislatíve, kým nemáme dôkazy a analýzu o problematike. Rozumiem túžbe ponúknuť občanom rýchle a jednoduché riešenia, ale mám obavu, že tu rýchle a jednoduché riešenie neexistuje. Avšak existujú negatívne dôsledky v podobe vyšších cien. Ak my donútime tých výrobcov ponúkať presne to, čo, je, čo dávajú na západné trhy, tak na východných trhoch budeme mať vyššie ceny. Legislatíva má byť šita námieru toho problému a nemá byť teda len spôsobom, ako nejak rýchlo niečo urobiť, len aby to znelo pekne a vyzeralo dobre. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Thank you very much. And... Ďakujem pekne. A Dita Charanzová za ALDE, ale jemene vystúpi pán Salimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja prečítam príspevok, ktorý mi dala Dita V prvom rade chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi odhodlanú prácu na tomto spise, veľmi dobrý návrh a kompromisné návrhy. Ako väčšina kolegov, tieňových spravodajcov, aj ona si myslí, že môžeme podporiť veľkú väčšinu z nich. Na základe týchto kompromisov myslím si, že v konečnom dôsledku budeme mať naozaj komplexnú správu o dvojitej kvalite produktov. V mene ALDE sme už dali naše komentáre k navrhovanému e, návrhu. Nebudem teda zachádzať do podrobností, ale je potrebné pozrieť sa k e, tomu návrhu komisie, kde tam poprvýkrát je dvojitá kvalita e, opísaná v legislatíve EÚ. E, to, čo komisia navrhuje, je absolútne adekvátne tomu, o čo sme žiadali. Tá téma dvojitej kvality je v revidovanom texte CPD a z dobrého dôvodu momentálne v našej správe spravodajkyňa navrhuje Eh, tiež aktualizáciu prílohy 1 ECPD a aby teda tam bol eh, čierny zoznam tých nefer, nekalých obchodných praktiek. Myslím si, že to zachádza priďaleko a nie je to plne konzistentné s niektorými ďalšími časťami správy, kde hovoríme o lokálnych a regionálnych rozdieloch medzi identicky označovanými eh, produktmi ako o tolerovateľnej praxi. Z pohľadu koherentnosti by sme chceli preformulovať tieto časti a myslím, že niektoré skupiny to tiež takto vidia. A posledná vec, chcem e, zavlažať komisii k tomu, že nám minulý týždeň poskytla celú európsku metodiku na testovanie potravín celoeurópske. Čiže toto je tiež otázka, ako sa vysporiadať s týmito rôznymi produktmi, ich zložením kvality a tak ďalej. Eh, mali by sme zdieľať osvedčenú prax, aby sme teda videli, či, čo je efektívne, aby sme mali celoeurópsky prieskum, čo by mohlo doplniť vlastne testy na národnej úrovni. A chcem osobne privítať ekvivalentnú metodiku ktorá by bola vhodná pre nepotravinové produkty, pretože tá dvojetá kvalita sa týka naozaj celého radu produktov. Ďakujem pekne. A za GUE pán Maštalka, ale ten tu nie je. Za zelených pán Šoltes. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za slovo. Chcem tiež poďakovať spravodajkyni za naozaj mimoriadné úsilie za to, že vypracovala kompromisné návrhy a že sa pokúsila rôzne názory zapracovať e, od tieňových spravodajcov. Mene našej skupiny môžem povedať, že kompromisné návrhy sú vyvážené a smerujú správnym, na správny problém. Čiže keď sa rieši dvojitá kvalita produktov, e, je to dobrý smer. Väčšina tých kompromisných návrhov je pre nás v poriadku, môžeme ich takto podporiť, ako sú, ale chceli by sme ešte trošku takú malú zmenu v kompromise 7a, mm, aby to znenie mm, Consumer Original Preferences bolo vypustené z kompromisu. Toto kritérium je ťažko definovateľné v praxi a je ťažké to objektívne zmerať. A môže sa to stať prekážkou transparentného riešenia problém od dvojitej kvality. Kompromis 16, tam vítame zmenu poslednej časti, ale chceli by sme ešte také nejaké silnejšie znenie dohľadu EÚ pretože bez dohľadu obávam sa, že e, nedajú sa očakávať žiadne zmeny v budúcnosti. Takže voláme po vytvorení špecifickej jednotky na, e, teda tie, na tú metodiku testovania. Takže pre nás najdôležitejšie je, aby tam bol odkaz na prílohu 1 kompromis 21 a preto nemôžeme súhlasiť s požiadavkou zmeniť ten odkaz na prílohu A, aby bol vypustený. Ďakujem. Thank you. And then... Ďakujeme pekne a za EFDD je tu pán Ivaskivič. A možno Mark Kozovo vystupí? Dobre, takže samostatní poslanci, pani Borzan ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať Olge za vynikajúcu spoluprácu s tým, že teda sa dotýka hlavne kompetencií v oblasti potravín. My sme v Envy dosiahli e, silné kompromisy k relevantným otázkam. Hlavné body by som tu uviedla, aby ste to vedeli, keď budete vy e, tie vaše kompromisy finalizovať prvom rade chcem zdôrazniť to, že dvojaká kvalita produktov existuje a priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a súvisí s dôverou spotrebiteľov. Je teda potrebné riešenie na európskej úrovni? Áno. Kompetentné orgány neboli schopné popasovať sa so súčasnou legislatívou s týmto problémom vzhľadom na rôzne obmedzenia tejto legislatívy. Hlavne nie je tu explicitné eh, ustanovenie a sú tu určité územné obmedzenia. Čiže je potreba európsku legislatívu novelizovať a podporujú to všetky politické skupiny v ENVY. Príloha smernice o nekalých obchodných postupoch sa musí zmeniť. Výbor Envy tiež vyzýva, aby sa novelizovala aj legislatíva o označovaní, aby vznikli jasné um, pravidla, pokiaľ je označovanie produktov dvojakej eh, kvality, zloženie, uh, nutričná hodnota pri rovnakej značke, v rovnakom balení. Uh, to by sa nemalo objavovať, pokiaľ tu nie sú nejaké legitímne dôvody, ktoré by to opodstatňovali, ako napríklad využitie lokálnych surovín alebo je tu aj potreba zohľadniť eh, národné, národné zákony. Označovanie a balenie produktov musí jasne indikovať, či je tu rozdiel um, medzi rovnakým produktom v rôznych uh, členských štátoch. A tiež vyzývame k, registru, uh, k, registru, vytvoreniu registra produktov veľké kvality na úrovni EÚ. Tento musí byť dostupný, uh, musí byť ľahko dostupný, pochopiteľný um, na dobrovoľnej báze. Teda vo všetkej transparentnosti budú môcť producenti v tomto registri poskytovať informácie o svojich produktoch. Komisia by mala vytvoriť v existujúcej Európskej agentúre e, riaditeľstvo, ktoré bude robiť kontroly e, priamo u producentov a e, v celom produkčnom reťazci, ak teda vznikne podozrenie z praktik um, dvojakej kvality, výroby dvojakej kvality produktov pretože v súčasnosti kontroly sú zložité vzhľadom na fragmentáciu trhu je potrebné zvyšovať povedomie spotrebiteľov o produktoch dvojakej kvality, o ich charakteristikách. Majú to robiť ako priemysel, tak aj spotrebiteľské organizácie. E, my v MB budeme hlasovať v stredu. Ako som už spomínala, všetky tieto body podporujú všetky politické skupiny a vzhľadom na kompetenciu e, teda dúfam, že aj výbor IMKO bude ich podpora naklonený. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Kon Langen. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som vystúpila v mene kolegyne Roži Tun, ktoré lietadlo, bohužiaľ, meška ešte stále vo vzduchu a teda poslala mi svoje stanovisko po anglicky. Prvom rade sa chcem poďakovať pani Sehnalovej e, za jej angažovanie v tejto oblasti, že pripravuje túto správu a ďakujem aj všetkým tým spravodajcom. Ešte než prejdem ku konkrétnym bodom, rada by som vyzvala kolegov z iných členských štátov. Väčšina spravodajcov totiž to je e, z krajín Strednej Európy. Chcem vyzvať aj ostatných, aby sa aktivizovali v tejto oblasti, pretože vystáva dojem, že to je problém iba spotrebiteľov v krajinách východnej a strednej Európy. No, my to vidíme v našich krajinách veľmi jasne, ale tá otázka e, nie je iba nejakým rozdelením východ-západ často súvisí eh, s dodateľskými reťazcami a distribučnými eh, sieťami. Neférové, nekalé eh, praktiky sa môžu e, týkať aj krajín západnej Európy, ako napríklad Spojené kráľovstvo alebo Portugalsko. A toto absolútne nesúvisí, nesúvisí s nejakými preferenciami spotrebiteľov, vôbec nie. Pokiaľ ide o, o ten hlavný problém, ako sa zbaviť týchto nekalých postupov, ktoré vadia spotrebiteľom, myslím si, že zmena článku 6 e, smernice o nekalých obchodných postupoch, že toto je teda návrh, ktorý je veľmi zaujímavý. Nie som ale úplne presvedčená o tom, že tento článok e, samotný ten problém celý vyrieši. Mám skôr pocit, že aj napriek tomu bude stále veľmi zložité, e, drahé a náročné kompetentným orgánom v členských štátoch e, veci prešetriť od prípadu k prípadu. Myslím, že by sme mali mať e, nejaké jednoduché opatrenia, aby ehm, na obaloch bolo uvedené, že je tu rovnaká kvalita. Teda ak e, chcú mať nižšiu kvalitu, producenti musia to, ten produkt aj inak zabaliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ako posledný pán Pospišil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vystupujem ako radový poslanec, napriek tomu som sa musel e, prihlásiť a podporiť spravodajkyňu, lebo odviedla obrovský kus práce, vynikajúcej a tie kompromisy, o ktorých budeme hlasovať zatiaľ, považujem za veľmi vyvážené. Chcem sa jej poďakovať, chcem sa poďakovať za to, že aj moje návrhy, návrhy radového členu výboru boli akceptované, s výnimkou teda jedného, vážim si to. Malo kedy poslanec dosiahne pri príprave takýto úspech, ako sa mne podarilo teraz. No a som si istý, že ten materiál, ak prejde, e, výrazne prispieje k vyriešeniu tohto problému dvojakej kvality výrobkov je to politický problém. Nešpekulujem o tom, či je to problém iba nových členských krajín, krajín Strednej a Východnej Európy, alebo či je to problém aj e, v úvodzovkách starých členských krajín, ale e, za svoju krajinu môžem povedať, že je to problém veľký a ak ho neodstránime, tak e, európska integrácia pre mnohých ľudí e, bude poškodzovaná takouto dvojakou kvalitou. E, preto je to téma dôležitá aj z hľadiska podpory úsilia európskej integrácie napríklad v Českej republike. Ďakujem za konkrétne kompromisy, ktoré považujem za veľmi dobré. Napríklad 18. snaha upresniť definíciu dvojakej kvality výrobkov, pretože uh, predloženom návrhu smernice definícia nie je postačujúca. To upresnenie podľa mňa môže výrazne prispieť k lepšiemu zadefinovaniu problému. Spravodajkynia v kompromise 14 rieši otázku postavenia spravodajkej organizácií. To ma teší, lebo tento fenomén považujem za taký, že ho nemôžu riešiť iba orgány dohľadu štátu. Nie je potrebné zapojiť aj neziskový sektor, čiže podpora zo strany štátu neziskovým organizáciám je veľmi dôležitá. Potom kompromis 12, aj ten je veľmi dôležitý. Ide o otázku cezhraničnej spolupráce, pretože mnoho týchto problémov dvojakej kvality má dimenziu cezhraničnú a členské štáty, respektíve ich orgány eh, ho nemôžu riešiť eh, samostatne. Tiež vítam kompromis 17, ktorý rieši otázku samotnej úpravy nekalej obchodnej praktiky. Teší ma, že sa zhodneme na tom, že dvojaká kvalita výrobkov, ehm, že ju potrebné vnímať ako nekalú obchodnú praktiku podľa smernice 1, smernice, eh, prílohe 1 smernice o nekalých obchodných eh, praktikách a teda, že to potom zaznívať tak, aby spotrebiteľ hneď jasne videl a mohol si byť istý, že ide o mm, nezákonné konanie. Náš názor sa však líši, pokiaľ ide o využitie smernice alebo nariadenia v tejto oblasti, ale túto otázku za až takú dôležitú nepovažujem. Takže ešte raz ďakujem pravodajkyni, vynikajúca práca a som rád, že máme kompromisy, ktoré problém podľa mňa vyriešia. Ďakujem. Ďakujeme pekne a na záver dávam slovo ešte spravodajkyni. Nech sa páči. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým kolegom za ich vystúpenia. Ja si samozrejme uvedomujem, že v tom prvopočiatku názory snaď boli rôzne a že bolo potrebné naše stanoviská postupne zbližovať. Na kompromisoch ešte budeme pracovať, ešte niečo doladíme, tak aby naozaj e, v júli bolo možné ich odhlasovať. A ja chcem sa poďakovať ešte raz všetkým za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Áno, hlasovať sa naozaj bude na ďalšej schôdzi 10. júla. Takže držím palce, aby sa vám to podarilo dobre uzavrieť. A teraz ďalší bod programu. Posúdenie návrhu stanoviska Všeobecný rozpočet EÚ na rok 2019. Spravodajcom je pán Salimovič. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som teda predstavil môj návrh stanoviska, ktorý je príspev, ktoré je príspevkom k celkovej diskusii o všeobecnom rozpočte roku 2019 výboru pre rozpočet. E, samozrejme, že teda sa tam zohľadňuje e, stanovisko alebo pohľad výboru IMKO. Pán Vojtich je spravodajcom, minulé tu aj bol na našej rozprave. No a my sa pokúsime spoločne pripraviť e, stanovisko ktoré eh, teda sa vyjadrí ako, k tomu, ako my vnímame návrhy komisie súvisiace s našim polom pôsobnosti. Eh, poprvé, tešíme sa, že priority nášho výboru, teda eh, vnútorný trh, ochrana spotrebiteľov a konkurencieschopnosť, že všetky boli zohľadnené zo strany komisie. Áno. Keď sa pozrite na tie hlavné línie, je tam navýšenie o 2,36 na záväzkoch a 2,64 na platbách. A toto je vec, ktorú vnímame pozitívne, a teda takto je v našom stanovisku e, uvedieme. Po druhé, zvýšenie záväzkov na modernizáciu celnej únie. Uvedomujeme si, že zajtra budeme hovoriť o novom návrhu na odloženie lehoty, pokiaľ ide o kompletné využívanie leteckého systému na interakcie medzi ekonomickými operátormi, teda skoncovanie s papierovým vybavovaním colných záležitostí. Ide o rok 2025 eh, novo, eh, takže ide o to, aby teda nebolo potrebné do budúcna eh, sa znovu novelizovať, je potrebné ju nastaviť tak, aby, aby obstala aj do budúcna. Všetky elektronické postupy by mali byť v praxi čo možno najskôr, lebo to bude mať pozitívny dopad na voľný pohyb tovarov, ekonomických operátorov a obchod pretože byrokracia a myslím, zaťaž sa značne znížia. Po tretie, Trošku ma znepokojuje zníženie 19.02. To sú výdavky na program spotrebiteľov. Práve by som zdôraznil, že e, toto zníženie nie je v súlade s e, tými narastajúcimi výzvami v oblasti ochrany spotrebiteľa, hlavne v online sektore. Mňa mrzí, že došlo k takémto zníženiu. Žiadam komisiu o vysvetlenie, prečo teda takýto kľúčový výdavok takýmto spôsobom krátený. Po štvrté, Mám tu odsek týkajúci sa programu COSME, podpora margastredných podnikov. Kolegovia si ste všimli, že podpora tu sa znížila o 20 ale potom, čo som sa povedala čísla bližšie, to spôsobom k záveru, že toto zniženie vyplýva iba z detailného výpočtu nevyplatených sum. To sú tie štyri hlavné veci, ktoré chcem výbor pre rozpočet v mojom stanovisku odprezentovať. Samozrejme, že sa teším aj diskusiu s tými pravdacami a teším sa na ich, eh, ich príspevky vo forme plnacích návrhov. Bol by som rád, keby sme spolu pripravili eh, jasné, silné stanovisko, ktoré zohľadní eh, perspektívu IMCO v súvislosti s rozpočtom na 2019. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz za EPP Pán Stún, tiež spadajca, ale myslím, že pán Štefanec vystúpi v jeho mene. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani Tún sa ospravedlňuje, nemôže tu byť, ale ďakuje pánovi Salimovičovi za predložené stanovisko. E, je to vynikajúci e, začiatok pre celkovú diskusiu. Musíme v stanovisku jasne povedať, že jednotný trh je jedným z najväčších výdobytkov Európskej únie a že peniaze vydané na lepšie fungovanie, na posilnenie ochrany spotrebiteľa e, je naozaj vynikajúcou investíciou. Väčšinu z toho, čo uvádza v stanovisku, podporujem. Od komisie by som chcela vedieť, prečo platby na e, spravu e, vnútorného trhu sú teraz nižšie ako e, v tomto roku. Ja si myslím, že správa trhu, nástroje, správy, governance tools sú podľa mňa teda mm, kľúčovou, kľúčovou rozpočtovou položkou, umožňujú lepšie transponovať a vymáhať pravidlá jednotného trhu. Bola by som rada, keby tu došlo skôr zvýšeniu nie k zniženiu. Tiež by ma zaujímalo komisia, ako to vyzerá s fórom pre jednotný trh, e, výbor IMCO, e, stal do toto myšlienko, vyšlo pilotný projekt a potom prípravnú akciu. Akorát parlament e, sa do prípravy tohto projektu zapájal každý rok menej a menej. Uh, Takže mňa by zaujímalo, či to ešte vôbec existuje, či sa ešte stále niečo eh, na tomto fore deje a či eh, sa parlament bude viac eh, zapájať. A potom pilotné projekty na budúci rok napríklad vyhodnotenie e, údajných rozdielov v kvalite produktov predávaných na jednotnom trhu, ale napríklad aj ďalšie monitorovanie e, možného neferového profilovania spotrebiteľov a upravovanie cien, to je návrh pani Vajdere v leteckej doprave, e, potom Lara Komie, návrh malých a stredných podnikov, sociálna oblasť a potom návrh Andrea Sašvába a Mariana Marinesku týkajúci sa cestovného ruchu. Všetky tieto projekty podľa môjho názoru sú veľmi zaujímavé a a prispejú k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu a prispejú k posilneniu ochrany spotrebiteľa. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz za SAD vystupí pani Grapini. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa podekovala autorovi stanoviska. Naozaj mm, veľmi komplexné stanovisko, ktoré pokrýva celé naše spektrum, e, teda ochranu spotrebiteľov v súvislosti s rozpočtom. Rada by som zdôraznila ďalšie aspekty, ktoré v stanovisku zatiaľ nie sú. Navrhnem e, zo pár pozmeňovacích návrhov e, na ich zakomponovanie, lepší prístup k informáciám zo strany spotrebiteľov, lepší dohľad nad trhom, lebo všetci Vieme o tých škandáloch, ktoré vznikajú s bezpečnosťou programov, nedostatočnou bezpečnosťou programov, či, e, produktov. Pardon. Čiže bezpečnosť produktov, to je moja otázka. Ďalej, investovanie do informovania spotrebiteľov, programy osvetové programy, pretože spotrebitelia, e, keď dochádza k e, porušovaniu ich práv, nevedia, ako sa chrániť. Čiže potrebujeme lepšiu politiku ochrany spotrebiteľov. A samozrejme, že navrhnem aj pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom bude zvýšiť platby do troch rozpočtových riadkov. Máme digitálny jednotný trh. Ja si myslím, že by sme mali dať oveľa viac prostriedkov na tieto účely. 33 0401 ochrana záujmov spotrebiteľa. Tam máme v roku 2019 viac peňazí, ale ja by som bola chcela ešte vyššie navýšenie. Rozpočtové riadky týkajúce sa schopnosti malých a stredných podnikov a tieto by mali profitovať z navýšenia prostriedkov. Je tu čoraz viac malých a stredných podnikov v Európe, čiže ak e, mieru financovania zachováme e, na nezmenenej úrovni, tak jednotlivým podnikom e, príde menej peňazí a ďalšie rozpočtové riadky týkajúce sa podnikania, týkajúce sa prístupu malých podnikov na trh. Aj tieto je potrebné podporiť. Všetci sa stiažujú, že malé a stredné podniky nemajú prístup na trh na postačujúcej úrovni a tiež 020202. Toto tiež je potrebné navýšiť, týka sa to mikropodnikov. Viac peňazí by malo ísť na túto oblasť vo forme súkromného kapitálu lebo situácia nie je uspokojivá. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Sulik za EKR. Thanks. <clears throat> This is my day today. Ďakujem, dnes mám svoj deň. Salimovič, eh, Mr. Dalton. Pán Salimovič, pán Dalton, ďakujem za vašu prácu v tejto oblasti, pán Dalton. Áno, súhlasím. A pán Dalton plne súhlasí Áno, rozpočet je kľúčový pre hospodársky rast. E, Veľká časť našej konceptnosti a rastu e, závisí od digitálnej revolúcie, jej završenia. To musí byť aj prioritou v rozpočte. Spravodajca vo svojom stanovisku e, hovorí o tom, že zdravé spotrebiteľské prostredie je pre završenie jednotného trhu kľúčové. A pán Dalton je toho názoru, že toto by e, malo byť hlavné zameranie našej práce v IMKU, čiže kľúčová horizontálna priorita v rozpočte. Náš colný kódex, to je nástroj jednotného trhu, ktorý si vyžaduje podporu na implementáciu a vytvorenie IT systém, ktoré budú interoperabilné. UCCN a e, zjednodušovanie e, colných postupov e, slúžia boju proti podvodom a to sa teší, že e, je to v stanovisku zahrnuté. Potom malé a stredné podniky, ktoré sú naozaj kľúčové v našich ekonomikách. Pán Dalton preto je rád, že Kosme dostane mm, nevyhnutnú podporu. A posledná vec, pán Dalton je toho názoru, že musíme uznať e, potrebu preukázať fiskálnu zodpovednosť, teda, že zdroje sú obmedzené, preto musíme hľadať e, priority a navýšenia niekde kompenzovať zniženiami inde. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím tu ne- žiadneho zastupcu za GUE ani zelených. Marko Zolo, vy by ste sa chceli vyjadriť? Nie. To znamená, že sme e, vyčerpali zoznam tieňových spravodajcov. Pán Salifovič, chcete sa vyjadriť na záver? Chcem len spomenúť, všetkým, ktorí sa e, e, e, vyjadrili, vrátime sa k tejto téme, keď budeme mať dispozícii pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predložia. Ďakujem veľmi pekne. lehotov na prostíranie návrhov je 26. jún 12.00 a hlasovať budeme 11. júla na našom zasadnutí. A predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, o compliance. Chcela by som dať slovo pánovi Prietovi, aby nás informoval o trialógu, o notifikáciách. Ďakujem eh, veľmi pekne za to, že ste eh, mi vyšli v ústretí a posunuli tento eh, bod na neskôr. Musím sa zúčastniť eh, aj inej rozpravy a žiaľ, nedá sa byť na dvoch výboroch naraz. Mali sme už tri neformálne trialógy s radou aj komisiou o tejto smernici povedal by som, že e, sme už takmer e, jedno, Tri otázky treba ešte objasniť. Inak e, by bolo ťažké, nemožné to dokončiť ešte počas bulharského predsedníctva. A teda muselo by sa to presunúť na obdobie rakúskeho predsedníctva. Ide tu o e, smernicu, ktorá je vlastne dosť stručná, ale e, nadnáša dva zásadné problémy, ktoré sú politicky brizantné. Na jednej strane je tu e, problém demokratickej legitimity, pokiaľ ide o suverenitu členských štátov a príjmanie právnych predpisov, ktoré smernicu o e, službách ovplyvňujú v prípade tohto postupu oznamovania. A tento politický konflikt viedol k veľkým diskusiám vo výbore pre vnútorný trh. Podarilo sa nám dospieť ku kompromisu, e, s ktorým sa vie zmieriť väčšina výboru, ale ide tu o konflikt, ktorý e, sa znovu objavil aj na trialógu. Môžem tomu povedať nasledovné. S komisiou aj s radou sme sa mohli eh, dohodnúť eh, pri jednotlivých eh, otázkach postupu oznamovania. Ostávajú tam ešte určité detaily, ktoré treba doriešiť. Otázka demokratickej legitimity a oznamovacej povinnosti. Tu sme sa dopracovali k e, dohode. V zásade e, sa tu prevzal návrh parlamentu, pokrytie oznamovaciu e, povinnosť. Potom je tu táto doložka naliehavosti, ktorú sme vytvorili v Európskom parlamente. A širší rozsah pôsobnosti kde už e, e, predchádzajúca smernica e, regulovala povinnosť oznamovania. Ťažkou otázkou bol článok 6 tu by som chcel povedať, že, že komisia navrhla, aby členský štát neprimal návrh zákona, Európska komisia predtým vydala varovanie členskému štátu, že tento návrh by mohol predstavovať porušenie. No a všetky politické skupiny v parlamente navrho, navrhli vyčarknúť eh, tento postup a namiesto toho tu máme lehotu troch mesiacov eh, pre takýto účinok tohto varovania ale ráda to vníma ako červenú líniu. Smernicu by nemohla odopri, odobriť, ak by sme neboli schopní prekonať e, túto e, tému Pracovalo sa teda na novej formulácii. Rada, parlament aj komisia sa naozaj veľmi snažili. Napokon sme našli formuláciu, e, kde e, túto standstill period e, vyčiarkneme z textu, ale našli sme novú formuláciu, podľa ktorej po vypršaní eh, tohto varovania eh, nebude branené členskému eh, štátu nejaký predpis prijať, ale bude mať povinnosť viesť politický dialog, aby na vnútornom trhu nedochádzalo k nejakým zbytočným bariéram. Mám tu teda rokovací mandát e, pre radu. Budeme musieť vypracovať ešte nové úvodné ustanovenie k tomuto, ktorý by reguloval e, vlastne toto uplatňovanie tohto novo e, skoncipovaného článku 6. To bol naozaj ten najťažší bod Myslím, že na poslednom trialógu sme k tomuto docielili veľké úspechy. Chcem poďakovať vyslovene tieňovým spravodajcom aj za ich pochopenie a ochotu nájsť riešenie e, počas rokovaní. Ako som povedal, toto bol najťažší aj veľmi politický bod Teraz ešte ide o ďalšie dve e, nemenej dôležité otázky, ktoré sa možno e, budú dať ale ľahšie vyriešiť. Jednou z nich je článok 7. Vplyv odporúčania v rámci smernice o e, službách. V článku 7 komisia navrhla ak by teda nemohlo, nemalo ísť o nejakej dohode, e, komisia by mohla e, rozhodnúť e, teda za nejaký členský štát. V prípade, že by teda tento členský štát neplnil si tieto povinnosti. My v parlamente navrhujeme, aby v článku 4b sa to zahrnulo, inak by sme eh, tu mohli mať obmedzenie toho, čo už je spomenuté v smernici o službách. Ehm, Bolo to snaha ehm, vrátiť sa teda k odporúčaniu, ale no, myslím si, že sa nám podarí vyriešiť túto tému. Urobili sme ústupok ehm, v prípade článku 6, takže myslím, že naozaj môžeme zatlačiť naopak v prípade článku 7. A potom táto posledná otázka, je, tá je tiež dosť citlivá. Posledné diskusie, ktoré sme viedli na výbore, e, ktoré súviseli s článkom 4, boli citlivé. Tu rada e, v poslednej chvíli vložila bod, e, podľa ktorého musia byť notifikované aj plány miest. Európsky parlament nemal možnosť vo výbore toto prediskutovať, pretože to bolo predložené iba prednedávnom. Spolu s tenevými spravodajcami sme preto predostreli návrh a e, vzťahovali sme sa na formuláciu, ktorá je momentálne v smernici o službách ale Nemecko a Holandsko e, e, e, na rade toto blokujú, sú tu viaceré bloky, chcú zostať v aktuálnom rozsahu pôsobnosti. Uvidíme teda, ako sa situácia vyvinie na rade, až potom budeme môcť definitívne zaujať stanovisko. Ale ako som povedal, dosiahli sme veľký pokrok, sme už veľmi blízko k finálnej dohode zmeny v poslednej minúte e, viedli k tomu, že, že sme to ešte neuzavreli. Dúfajme, že sa to bude môcť uzatvoriť počas e, bulharského predsedníctva. V každom prípade sme docelili veľký pokrok. Ďakujem e, za to aj teňovým spravodajcom, aj technickým poradcom, aj administratíve parlamentu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že môžeme prejsť k ďalšiemu e, bodu nášho programu e, preskúmovanie pozmeňovacích e, návrhov, pokiaľ ide o pravidlá postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov únie týkajúcich sa výrobkov. Nikola Danty, spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem kolegom, ktorí prezentovali e, pozmeňovacie návrhy a takto prispeli do diskusie, ktoré sú najdôležitejšie body tejto témy. Väčšina pozmeňovacích návrhov sa zaoberá spoločnou e, vôľou posilniť pôvodný text komisie a prispôsobiť ho novým prioritám. A myslím si, že sa nám e, podarí Ehm, to teraz zahrnúť do kompromisných pozmeňovacích návrhov. Text je veľmi dlhý, je tam viacero desiatok článkov. Ja sa a teraz budem sústredovať iba na pár najkontroverznejších, najdôležitejších bodov. Článok 4 sa týka e, zodpovedných, odhliadnúc teda od názvu tohto článku a aj názvu tejto osoby alebo funkcie. Myslím si, že by sme e, mali e, vnímať pozitívne návrh komisia, mali by sme e, to posilniť pridanú hodnotu tohto návrhu. Zase tu ide o to, aby sme zabezpečili, že každý produkt na európskom trhu má obsahovať jasnú referenciu v prípade nekonformity výrobkov alebo porušenia noriem. Nede tu o nejaké eh, zbytočné eh, byrokratické záťaže. Ja si myslím, že naozaj musíme ísť ďalej cestou eh, väčšej zodpovednosti pre túto osobnosť. Samozrejme, jediným zodpovedným zostáva výrobca na 100% za tento produkt, ale predsa len posilnenie tohto by e, zlepšilo dohľad na trhu, zlepšilo by to e, fungovanie príslušných orgánov v prípade rizika alebo v prípade e, nekonformity. Pokiaľ ide o analýzu už existujúcich povinností pre ekonomické subjekty, vyvstáva tu že už tu máme veľmi e, vysoké požiadavky e, na výrobcov, ale nie na e, dodávať, na, na importérov. Máme tu zoznam nekompatibility pozmeňujúcich návrhov zo strany určitých kolegov ako Karas, Gepard a podobne, pokiaľ ide o rozšírenie zodpovednosti vzťahujúce sa na článok 4 Dôležité je, aby e, tu nebola nekompatibilita e, s postupmi Medzinárodnej organizácie práce. E, sa tu hovorí aj preto, pretože táto norma by nemala ovplyvniť rovnosť príležitostí medzi výrobcami v EÚ a mimo EÚ. Takže výrobcovia z tretich krajín by nemali byť postavení do nevýhodnejšej pozície než tí, ktorí sú v Únii. Je ale jasné, že všetci výrobcovia v Európe majú dnes prísnejšie povinnosti než e, to, čo sa vyžaduje v prípade produktov, ktoré prichádzajú z krajín mimo EÚ. Články 7 a 8, ktoré sa e, e, Tie sa zaoberajú verejno-súkromnými partnerstvami, Niektorí žiadajú eh, o vyčarknutie eh, článku 7 vo verzii komisie. Nie, my nie sme proti spolupráci medzi verejným a súkromným eh, sektorom, ale sme presvedčení, že je potrebné vyhnúť sa nebezpečným konfliktom záujmov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť efektívnosť vyšetrovania oficiálnych kontrol toto bol jeden zo slabých bodov európskeho systému dohľadu e, trhu a o, vystalo e, to e, pri tých nedávnych škandáloch. A potom e, národné e, Eh, kompetentné orgány. Ja si myslím, že návrh komisie je v tomto bode veľmi zmysluplný. V článku 14 sa eh, spomínajú viaceré možnosti pre národné orgány, ktoré sú proporčné, vychádzajú eh, z toho, ako funguje národná administratíva. Veľa pozmeňovacích návrhov toto zdôrazňuje. My sa budeme snažiť to ešte lepšie objasniť treba e, tu hlavne zabezpečiť efektívny dohľad na trhu. Na to by sme sa mali sústrediť v našich návrhoch a formuláciách. A e, tiež sa hovorí o City Web návrhu komisie. E, toto sa už odráža v niektorých návrhoch, ktoré nedávno spolu zákonodárci už prijali. Eh, je tam napríklad aj možnosť eh, eh, procedurálnych záruk, ktoré musia zabezpečovať ochranu spotrebiteľov. No a pokiaľ ide o online kontroly a nové technológie, jednou z veľkých víziev, pre ktorou stojíme, je práve tradičná aktivita dohľadu nad trhmi vo svetle meniaceho sa medzinárodného obchodu kedy rastú eh, transakcie, eh, ktoré prebiehajú online. Eh, Nechceme, chceme tu vytvárať ad hoc povinnosti, ale žiadame dodatočné zdroje a špecifické kontroly s personálom, ktorý bol dostatočne dobre vyškoleným zo strany orgánov dohľadu. V online svete má platiť rovnaká úroveň kontroly ako v tradičnom, na tradičnom trhu, aby sa spotrebitelia Eh, cítili chránení. Eh, sú tu nové výzvy vychádzajúce z, eh, z internetu veci, umelej inteligencie a treba teda, aby sme vedeli nové kompetencie ošetriť a zabezpečiť efektívnu kontrolu nad takýmito produktami. Ďalším dôležitým bodom je teda e, network, sieť, kooperácia na e, celoeurópskej úrovni. Snažíme sa popísať e, úlohy pre skupinu národných expertov, ktorú navrhuje komisia. Musíme rozhodnúť o mene a títo experti majú zabezpečovať kontinuálnu výmenu názorov, spoločných hodnotení, efektívnu koordináciu a čo najvyššiu možnú uniformitu pri uplatňovaní noriem a kontrol. Z tohto pohľadu si myslím, že tzv. Eh, eh, hodnotenia eh, peer review môžu byť veľmi užitočné pre národné orgány za účelom ich zlepšenia efektivity, kontrol. Treba to však vidieť ako prvú etapu na ceste, ktorá nás povedie k jednotnej autorite dohľadu nad trhom. Veľmi dôležité, zásadné Eh, je aj zaoberať sa eh, finančnými zdrojmi. To je základný predpoklad, eh, predpoklad, keď chceme hovoriť o efektívnych kontrolách, ktoré chceme mať na európskej úrovni. Treba financovať spoločné kroky, spolupracovníkov, spoločný výskum. Dôležité je to aj na národnej úrovni, aby mohli prebiehať dobre každodenné úlohy kontroly z môjho eh, pohľadu, eh, pokiaľ ide o budúci viatočný finančný eh, rámec, sami, že tu nie sú adekvátne zdroje zabezpečené pre túto oblasť. Treba teda vytvoriť mechanizmy, automatické mechanizmy, Eh, ktoré by sa eh, zaoberali presunom eh, prostriedkov z práve týchto kontrol, ktoré by tiekli ďalej do tejto oblasti, aby sme mali dosť prostriedkov na ambiciozne projekty v tejto sfére. Pokiaľ ide o článok 2, rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, to je tiež dôležitá téma. Je dôležité, aby sme toto naredne e, vnímali v e, súvislosti s balíčkom z roku 2013. Nemôžeme si teda myslieť, že by mohlo e, vyriešiť všetko to, čo sa nevyriešilo v tom predchádzajúcom legislatívnom bloku, ktorý bol odhlasovaný veľkou väčšinou v Európskom parlamente a e, ku ktorému ešte stále čakáme na hĺbkovú e, formálnu pozíciu rady. Ja si myslím, že toto stanovisko zdieľam s väčšinou kolegov. Rozhodli sme sa nerozšíriť rozsah pôsobnosti. Maximálne to chceme rozšíriť o e, určité kategórie produktov ešte budeme ďalej diskutovať s tieňovými spravodajcami, aby sme našli najlepšiu možnú formuláciu, e, najefektívnejšiu, aby sme sa zároveň vyhli e, nejakým rozporom a nejasnostiam v našich právnych e, systémoch. Momentálne pracujeme na kompromisoch k ďalším článkom e, textu. Budeme o nich diskutovať na našich ďalších stretnutiach deňových spravodajcov a potom formálne v júli tu na výbore. V tejto súvislosti chcem poďakovať e, ešte raz deňovým spravodajcom, e, s ktorými môžem povedať, že naozaj veľmi konštruktívnu spoluprácu sme spolu vytvorili. A dúfajme, že nové rakúske predsedníctvo sa e, postará o zmenu tempa, v ktorom sa pracovalo doteraz, tak aby sme mohli čo najrychlejšie zorganizovať trialógy a do konca volebného obdobia e, dospieť k uzavretiu tejto témy. Ďakujem pekne za EPP e, pán Karas, ale v jeho mene sa vyjadrí pán Štefanec. Ďakujem pani predsednička. Ospravedlňujem pána Karasa. Musí byť na inom zasadnutí výboru, kde tiež je spravodajcom a musí predniesť svoje stanovisko. Takže v prvom rade v jeho mene mm, vďaka spravodajcovi ehm, a následujúce pripomienky. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tomuto návrhu tým, že dali pozmeňovacie návrhy. Neboli žiadne, ktoré by boli zásadne zmenili alebo spochybňovali hlavnú myšlienku za návrhom komisie a ktorá je na jednej strane zlepšenie práce orgánov dohľadu trhu a ich spoluprácu navzájom a na druhej strane zabezpečiť dodržiavanie zhody produktov na jednotnom trhu v záujme všetkých zúčastnených strán, firiem a spotrebiteľov rovnakým dielom. Myslím si, že je to veľmi dobré, pretože to uľahčí našu prácu pri hľadaní vhodných kompromisných návrhov, všetky, všetky, pre všetky politické skupiny a členov. Chcem sa zameriavať na štyri body konkrétne z týchto pozmeňovacích návrhov predložených, ktoré sú eh, pravdepodobne budú centrom našich diskusí. V prvom rade tzv. otázka zhody alebo informát, teda informácie o zhode v článku 4. Na poslednej schôdzi Európska komisia vyjadrila obavy, či ísť nad rámec toho, čo navrhla komisia. E, to ide nad úroveň tých informácií o zhode a je dôležité mať jasný právny rámec, a zodpovednosti pre všetky ekonomické subjekty podľa ich pozície v dodávateľskom reťazci. Máme veľmi jasné právne ustanovenia e, z roku 2008 768 a tie využijeme na účel tohto nariadenia. Myslím, že bude mimoriadne dôležité pozrieť sa na pozíciu v dodávateľskom reťazci každého ekonomického subjektu. Keď sa produkt dostane na náš jednotný trh, tak musí byť s ním zaobchádzané rovnako ako s e, dovozom. Rovnaké pravidla musia platiť pre všetkých. Nemajú byť žiadne výnimky pre nejakých maloobchodníkov z tretich krajín, ktorí dovážajú do EÚ. Po druhé, dohody o e, partnerstve o zhode a memoranda o podrobnom zumení v článku 7 a 8 je dosť jasné, že je tu silný odpor voči článku 7. Vnímaný konflikt záujmov je jednoducho príliš silný. Ja by som teda privítal silnejší článok 8, kde by boli dostatočné zábezpeky, ktoré by zamedzili e, konflikt, e, konfliktu záujmov. Silná účasť e, siete zhody alebo komisie môže slúžiť ako riešenie Okrem toho si myslím, že je dôležité naďalej e, reflektovať spoluprácu na lokálnej úrovni medzi orgánmi dohľadu trhu a lokálnymi firmami. Toto je dobrý aspekt v článku 7. Po tretie, e, aktivity orgánov dohľadu trhu, hovorím o článku 12, a ne, nevyzerá to ako, nejaká ako nejaký mimoriadne kontroverzný článok. Jediná vec e, je možno príliš prísne požiadavky na zhodu uplatňované na orgány dohľadu trhu samotné. Všetci vieme, že, ide, že problém je e, nedostatok zdrojov, s ktorými sa potýkajú orgány dohľadu trhu a musia byť obozretní, keď budeme príjmať pravidlá teda o tom, aké e, a ktoré, ako a ktoré postupy musia tieto orgány dodržiavať vo svojej každodennej práci. inak by sme mohli ohroziť ich efektívnosť. A napokon, čo sa týka povinností a právomoci orgánov dohľadu trhu, článok 14, viem, že interne sú isté obavy v niektorých našich politických skupinách a ja osobne som presvedčený, že v nariadení sú dostatočné zabezpeky na rešpektovanie všetkých právnych systémov vo všetkých členských štátoch. Čiže nie všetky tieto právomoci budú potvrdené priamo orgánom dohľadu trhu alebo automaticky, ale ehm, vyžadovala by sa stále, vyžadovalo by sa stále nejaké vykonávacie rozhodnutie na členského štátu, napríklad rozhodnutie súdu. Ehm, takisto tu je nariadenie CPC, kde môžeme riešiť tieto obavy a teším sa na ďalšie zasadnutie tieňových spravodajcov a som presvedčený, že sa nám podarí dodržať e, naplánovaný harmonogram pre túto, tento legislatívny návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem. V mene Dana Doltona prečítam ja jeho vystúpenie. Ospravedlňuje sa, že tu nemôže byť. Takže EKR podporuje modernizáciu e, trhu, do, e, režimu dohľadu nad trhom v Európe. V podstate ide o technický spis, e, týka sa to napríklad typovej zhody pre e, automobily a ochranné prostriedky, pracovné ochranné prostriedky, tam e, teda gestormi boli členovia za EKR a ide nám o zjednodušenie pre orgány a ekonomické subjekty tam, kde to bude možné. Napriek tomu máme obavy, z viacerých návrhov a návrhov e, spravodajcu, ktoré môžu skomplikovať a nezjednodušiť život firmám a aj e, orgánom dohľadu trhu. EKR sa obáva, že je tu riziko a potreba, aby bol zástupca e, podnikateľov zastúpený aj v prípade malých a stredných podnikov mimo podnikov mimo EÚ, aby teda bol zastúpený pri tvorbe legislatívy a nie sme si istí, že podporíme iniciatívy, ktoré by vyžadovali, aby všetky európske eh, podniky mali nejakých úradníkov vo všetkých jurisdikciách, kde predávajú svoje výrobky, avšak je to riziko návrhu, a, o ktorom sa diskutuje. Naša právna služba dala stanovisko, že ustanovenia budú v súlade s VTO. Je to však taká trpkosladká, eh, trpkosladký návrh, pretože recipročné alebo odvetné opatrenia by boli tiež povolené a to by bol ďalší náklad na podnikanie. Nemyslíme si, že je to dobrý nápad a nie, nie je nám jasné, prečo by všetky firmy mali znášať náklady, ak aktivity sú namierené na tú menšinu, ktorá porušuje isté pravidlá. Orgány dohľadu trhu majú dostatočné právomoci, treba ich preverovať, e, teda napríklad e, majú možnosť zhabať e, tovary alebo mm, vyšetr- viesť vyšetrovanie bez nejakej mm, zábezpeky. Takže toto je dobrý, dobrý základ na diskusiu ale keby mali orgány ďaleko siahlejšie pravomoci, tak by sa mohli ocitnúť v ťažkej pozícii. To platí napríklad, pokiaľ ide o pravomoc na pozastavenie e, prevádzkovania web stránok, tam by teda orgány museli e, zľadovať mnohé konkurenčné princípy a potom kvota EÚ na kontroly všetkých typov e, produktov je predmetom diskusie. EKR nesúhlasí, že by sa to malo uplatňovať na všetky tovary, pretože je to iba na niektoré uh, typy produktov uh, primerané. Dá sa to terminovať na národnej úrovni a mohol by existovať mechanizmus na dohodnutie si metodiky na uh, presadzovanie tých národných plánov. Takže toľko v mene Dana Daltona a za Alde pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem uh, spravodajcovi, Dantim, pánovi Dantimu, za vynikajúcu prácu ako vždy. Ešte nejaké pripomienky z našej strany. V prvom rade k článku 4. Myslíme si, že by sa tu malo ešte trošku popracovať. Ja teda vidím, o čo tu ide, ale môj problém ako zodpovednej osoby je, že je, je právnej povahy. Uh, možno je to nejaká prekažka v obchode, ktorú tu zavádzame, alebo je tam možnosť, že iné krajiny by mohli mať nejaké recipročné opatrenia. Ale môj problém je teda právnej povahy. Niekto, kto nemá právomoc meniť situáciu, môže ovplyvniť situáciu, alebo teda nemá právo moc ovplyvniť, to môže byť zodpovedný alebo brania zodpovednosť za takúto situáciu. E, ak niekto príde z mimo EÚ a nevie nič o, neviem, týchto autách, nevie o tom, že sa nejako tam manipulovali tie motory, keď sa vyrábali a zrazu má byť zodpovedný pred súdom za e, zhodu e, tí ľudia, ktorí predávajú, e, bez ohľadu na to, či sú autorizovaní, alebo ja neviem, ako ich predajcovia, oni nevedeli, že tam podvádzali vo fabrike, e, a nemohli to ovplyvniť, po tretie nemohli sa na to opýtať. Nemajú tieto právomoci. Čiže ak nemáte právomoci to zmeniť, ako môžete zodpovedať? E, podľa mňa e, toto je právne asi nemožné. Ja chápem na druhej strane dôvody, prečo ehm, je tu snaha do toho vstupovať. Ja som mal napríklad problém so, e, s Facebookom a celé roky som sa snažil teda s niekým dostať do kontaktu, lebo to jednoducho nie je možné. A to, to nie je možné. Takže potrebujeme, aby teda bol tam niekto ako nejaký kontakt, ktorý nám dá informácie a tak ďalej. Ale brať ich na zodpovednosť, to podľa mňa zachádza príďaleko. ďaleko. Druhá vec, článok 7 a 8. Naozaj sa nám páči práca spravodajcu, podporujeme ho plne. Článok 14, e, tam by sme privítali nový článok o delegovaní pravomoci na orgány e, dohľadu trhu, ako sa to bude vykonávať. A ja nie som teda proti tomu, aby mali nejaké právomoci, ale obávam sa, že ich môžu zneužiť. V niektorých krajinách sa vyrábajú trička, napríklad vo Švedsku, auta, telefóny a zrazu, ak nejaké iné firmy sa dostanú na švedský trh s autami, tričkami a tak ďalej, že naše orgány dohľadu trhu môžu mať záujem o to, aby urobili možno trošku priveľa toho všetkého. A to by som teda nerad videl. Ja chcem zabrániť takémuto zneužívaniu, potenciálnemu zneužívaniu, ku ktorému mohli dôjsť e, ten švedský príklad Uh, som uviedol nie, pretože si myslím, že sa to stalo. Mohlo by sa to stať. Takže chcem predísť takémuto zneužívaniu právomoci, ktoré dávame orgánom dohľadu trhu, uh, aj keď si myslím, že by mali mať silné právomoci. E, otázka web stránok, o tom sme už hovorili na tomto výbore. Môžeme sa opýtať komisie na to, či si vie predstaviť, že niekto sa bude tváriť, že e, zatvára noviny, ja neviem, otvorí sa tam, objaví sa tam nejaký podvod, takže treba zavrieť noviny. No a odpovede, že to by sa nikdy nestalo, nikto by napríklad nezavrel Le Monde, ale sa to stalo EÚ. Zoberte si jeden príklad. V jednej krajine sa zatvára alebo vyhadzuje univerzita a tvária sa, že to bolo v dôsledku nejakého podvodu. A všetci vieme, že to nebolo v dôsledku podvodu. Vieme, že tá univerzita je z krajiny vyhodená preto, že oni tam nechcú tú univerzitu v tej krajine. To je tá otázka. Takže ja sa nie som celkom istý, že nikdy sa m, mm, takéto niečo nestane, že toto je dobrá odpoveď a preto by som chcel tieto právomoci kontrolovať. A napokon chcel by som, aby výbor bol trošku ambicioznejší, aby zaviazal členské štáty k tomu, že e, si musia uvedomiť, že toto je právo, mm, právomoc, ktorú nemožno brať na ľahkú váhu, zavrieť nejakú web stránku alebo tváriť sa, že je to o niečom inom a snažiť sa teda veci ovplyvniť. A samozrejme sú tu ešte nejaké technické kroky, ktoré náš tým musí urobiť, ale ešte raz chcem poďakovať pánovi Dantimu za doteraz odvedenú prácu a ďakujem aj ďalším tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme. Za zelených Pascal Durand. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ja budem veľmi stručný. E, ako všetci, a ja chcem poďakovať Nikolovi za jeho prácu, ktorú odviedol a v globále zdieľame mm, všetky tie mm, pripomienky, ktoré nadniesol a myslím si, že veľmi ľahko budeme e, mm, vedieť sa dohodnúť na definitívnych kompromisoch. Keď som počúval e, E, to, čo ste prečítali mene Dana, jeho pozíciu. Áno, má pravdu prepojiť to s tým, e, napríklad s tým tou typovou zhodou pri e, automobiloch, ale možno tu je tiež takýto konflikt záujmov v rámci členských štátov, pokiaľ ide o teda orgány dohľadu trhu. No máme tu tento paradox v jednom priestore, ktorý obyčajne by mal byť, ten dobrým, mal byť tým dobrým priestorom bez konfliktov záujmov a je tam tá otázka štátov dovozov na európskej úrovni. A ten problém, ktorý tu máme, Nikola to spomínal, to je problém aj financovania týchto orgánov dohľadu trhu na európskej úrovni. A je pravda, že máme tu takú kvadratúru kruhu, čo teda nie je ľahká úloha. Na jednej strane sú tu orgány členských štátov, ktoré niekedy majú tendenciu chrániť svoj trh možno egoistickejšie a na druhej strane je tu neochota najmä niektorých e, skupín, čo ja chápem, ale neviem, ako to riešiť. Teda dať e, viac prostriedkov nejakému európskemu orgánu dohľadu nad trhom, čiže tá otázka tu vystala v prípade automobilov, zatiaľ nemáme odpoveď, hľadáme kompromis ako vždy, ale v každom prípade je to lepšie než nič a tento text sa snaží zlepšiť e, tú výmenu alebo situáciu Ehm, poznatkov jedných druhých. Takže plne to podporujeme. Nebudem sa vrácať k otázke článku 7, to tu už bolo spomínané, boj proti konfliktu zájmov, je to dobrá vec. Ja mám jednu takú obavu, ktorú, ktorá tu tiež zaznela, a to je otázka článku 14, pokiaľ ide o tie upresnenia, pretože vyzerá to, ako keby sme tým orgánom dohľadu trhu dávali dosť veľkú právomoc vo veci napríklad e, pozastavenia prístupu na internet. Takže tejto téme by to bolo dobre trošku upresniť, e, pretože e, môže to byť na relatívne dlhé obdobie a má to potom dopad aj na osobné slobody. Takže to sú tie otázky, v ktorých budeme teda e, pozorne mm, sa snažiť o nejaké vyjasnenie a inak teda myslím si, že všetko, čo zaznelo, bolo dostatočne jasné, aby som sa k tomu nemusel už vrácať. Takže plne verím, že sa dopracujeme k textu, ktorý bude vyvážený a čo najširšie podporovaný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Marko Zulu za EFDD, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vieme, že niektoré z tých, e, e, tých pro, pro, počet e, týchto produktov, ktoré nie sú konformné, rastie z, rost, z roka na rok. Pirátske produkty predstavujú nebezpečenstvo, takže je dôležité, aby sa rovnaké predpisy aplikovali na všetko, čo máme na vnútornom trhu, nielen na tú oblasti harmonizovaných v niektorých oblastiach eh, eh, teraz musí byť zabezpečená rovnaká eh, úroveň, ale spotrebiteľ nevie o tých odlišnostiach. V návrhu textu sa toto jasne nespomína. Sme však radi, že tu došlo k rozšíreniu, aby toto platilo aj pre produkty, ktoré sa predávajú online v mene ochrany spotrebiteľov žiadame o vytvorenie európskej databázy o konformite výrobkov a táto databáza by mala obsahovať aj informáciu o incidentoch a nešťastiach, ktoré, e, teda, ktorým došlo v dôsledku nekonformných produktov. Na to, aby boli kontroly efektívne, orgány dohľadu musia mať dispozícii potrebné zdroje, a keď o nich hovoríme, je dôležité, aby tu bol adekvátny e, počet e, ľudí, ktorí budú vykonávať tieto kontroly. E, kontroly musia byť rovnaké všade v EÚ, pokiaľ ide o ich počet, kvalitu, aj techniku, ktorá sa pre nich používa a takisto aj sankcie by mali byť harmonizované, pretože chceme sa vyhnúť tomu, aby sa vytvorili všelijaké zadné dvierka, ktoré by poškodili kolektivitu a e, samozrejme dôležité je aj chrániť podniky, v tomto súhlasím s spravodajcom. Potrebujeme tu vytvoriť trh, na ktorom by platili pravidlá pre všetkých. Preto je veľmi pozitívne, že aj neeurópske podniky majú uh, mať rovnakú zodpovednosť za svoje výrobky, ako aj tie európske. Ďakujem pekne. Ďakujem. A za komisu Joaquín Nunes Almeida. Thank you very much. Uh, uh, we welcome... Ďakujem pekne. Vítame aktívnu účasť toľkých poslancov. chcem poďakovať pánovi Dantimu za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali myslím, že aspoň 36 poslancov dalo pozmievacie návrhy k nášmu návrhu vo výbore, čiže poukazuje to na význam témy. Musíme to urobiť pre spotrebiteľov, aby sme mali rovnaké podmienky pre všetky firmy. Musíme modernizovať dohľad nad trhom. Myslím, že to robíme tromi spôsobmi. Jednak riešením e, online, tak ako v obchodoch, v uliciach. A myslím, že e, sú tam teda všeobecne pochválne poznámky, ktoré zazneli z vašej strany po druhé, mali by sme pracovať s firmami na tom, aby sme predišli nejakým nezhodám. Mám na to mnohé názory, ľudia spomínajú konflikty záujmov a ďalšie témy. A sú tu dôležité veci, možné kompromisy, by boli napríklad, že spolupráca by nebola nikdy za odplatu, nebolo by to na individuálnych firmách, ale bolo by to s, s odborovými, alebo teda s, so zväzmi. A bola by chyba nepomôcť firmám dodržiavať to a vnímať to len ako E, represívny nástroj. Mali by sme súkromnému sektoru ponúknuť niečo, čo im pomôže a nielen ich bude teda e, podrobať represáliám. A po tretie, myslíme si, že e, návrh zabezpečuje hladkú spoluprácu medzi orgánmi v Európe a rešpektujeme teda túto sieť ako zásadnú súčasť tej praxe a veľmi rád o tom môžem diskutovať, keď k tomu dôjde. Sieť eh, zhody európskych produktov bude podporovaná z viacročného finančného rámca jeho programu jednotného trhu. 7. júna sme k tomu zverejnili dokument a rátam s podporou parlamentu eh, v tomto cieli. Teraz pozmeňovacie návrhy, eh, všimli sme si viaceré, týkajúce sa rozsahu pôsobnosti teda nielen e, tu, ale aj v rade e, boli k tomu e, stanoviská. No a ak parlament chce rozšíriť rozsah pôsobnosti, komisia sa veľmi rada môže nad týmto zamyslieť. Ale myslím si, že by bolo dobré, keby ste nám dali teda jasné posolstvo, čo vlastne chcete mať do toho zahrnuté. Pretože napríklad zmena rozsahu pôsobnosti napríklad na všetky produkty, to môže vyzerať eh, jasné a všeobjímajúce, ale nie je to tak, pretože sa to potom prekrýva s inou legislatívou, napríklad eh, pokiaľ, je, mm, pokiaľ ide potravinové a krmivové produkty. Čiže komisia sa chce opýtať, čo presne by ste tam ešte chceli zahrnúť. Takisto tam boli dva pozmaňovacie návrhy, ktoré vyžadovali označovanie pôvodu u výrobcu. A to nie len o e, presadzovaní a zhode. Takéto veci sú už v inom otvorenom návrhu z roku 2013, to je bezpečnosť spotrebiteľských e, tovarov a, ak, tam to bolo, ak by to tam bolo zahnuté, tak by to veci skomplikovalo a ohrozilo e, šancu na rýchle prijatie tohto návrhu. Takže, ak chcete lepší dohľad nad trhom, tak by som netrval na uvádzaní pôvodu, pretože to je najlepší spôsob, ako nedosiahnuť nič. Rýchle prijatie e, je samozrejme e, aj pre nás dôležité ešte v tomto legislatívnom období, aby sa to čo najrychlejšie mohlo implementovať. Mnohé pozmeňovacie návrhy sú užitočné zlepšenia, takže sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s parlamentom. Ďakujem pekne. Thank you. And then some, uh... Ďakujeme. A teraz pán Danty, spravodajca, na záver. Ďakujem vám všetkým, ďakujem tým spravodajcom za spoluprácu, ktorú sme mali. Pred nami ešte je veľa práce, ale myslím, že sme na dobrej ceste. Chcem sa vyjadriť k poznámkam, ktoré spomenuli kolegovia. Poprvé k rozsahu pôsobnosti, aj to, čo spomenala e, komisia. Ďakujeme mimochodom tiež za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme viedli pri vypracovaní e, nášho návrhu a hodnotení textu. Myslím, že tu máme existujúci text, text, ktorý parlament prijal, ale je zablokovaný uh, stojí na rade. Nemôžeme sa tváriť, že tento text neexistuje alebo že by sme ho mali prekonať. Ďalšia vec, limitované rozšírenie pôsobnosti tejto smernice na určité oblasti, eh, na určité druhy produktov, nie všeobecné rozšírenie alebo niečo, čo by pokrývalo to, e, e, prečo bolo nariadenie e, prijaté, teda nariadenie z roku 2013. Takže je na zodpovednosti rady, aby prijala rozhodnutie k tomu, čo už parlament odsúhlasil, čo je zablokované na rade. A teraz článok 4. Ja si myslím nasledovné. Určite by sme nemali uprednostňovať, favorizovať európske podniky, ale momentálne ich diskriminujeme porovnaní s tými, ktoré sú mimo e, Európy. To sa mi zdá byť e, trochu zvláštne. Európske firmy majú úroveň kontrol, zodpovednosti, mm je naozaj fyzicky môžu byť podrobení kontroly, kontrole musia vydať všetky dokumenty. A mne sa zdá byť zvláštne, že sa teraz bojíme nezabezpečiť tú rovnakú mieru kontroly. To nie je možné, ale aspoň zvýšiť mieru kontrol pre e, firmy, ktoré produkujú a na európske trhy Eh, uvádzajú svoje výrobky eh, a potom, eh, po, keď ide o tú osobu, ktorá je zodpovedná, nie je to výrobca, nemá zodpovednosť výrobcu ako európsky výrobca, ale má určité zodpovednosti, napríklad overiť korektnosť vyhlásenia o konformite a technickej dokumentácii, E, treba, aby táto dokumentácia bola disponibilná e, podľa platnej legislatívy. Treba e, príslušným orgánom postúpiť potrebnú dokumentáciu, ktorá by hovorila o konformite produktov. Samozrejme nie je výrobcom, ale musí mať dispozícii potrebnú dokumentáciu o konformite výrobkov a v prípade nekonformity treba okamžite informovať e, výrobcu. Takže to taký sprostredkovateľ, ktorý informuje výrobcu, ktorý je kdekoľvek na svete, že jeho výrobok nie je konformný. A teda zabezpečí spoluprácu e, s orgánmi dohľadu, aby sa riešili e, konkrétne prípady nekonformity. Ja si myslím, že toto je vyvážený prístup. E, nemôžeme žiadať e, úplnú rovnováhu, ale je predsa len o to, aby sme tu nemali takúto nevyváženosť, ako máme teraz, že momentálne toho žiadame oveľa viac od európskych firiem než od tých, ktorí vyrábajú niekde inde vo svete. To, to je jedna téma. Potom tu máme určité e, právne problémy, ktorým musíme sa venovať. Kolega Selimovič o tom vie, aj s ostatnými diskutujeme o nich. Ja si myslím, že my všetci musíme byť e, e, presvedčení o tom, že nechceme favorizovať Európanov, ale nemôžeme ich ani poškodzovať. Na základe tohto princípu musíme pracovať. A potom, pokiaľ ide o články 7 a 8, my sme za kooperáciu, e, pracujeme na reformulácii týchto článkov. Spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom je dôležitá, aby sme zabezpečili, aby európske E, firmy vďaka tejto spolupráci mali možnosť uvádzať na trh konformné produkty a aby im bolo jasné, ako to vyzerá e, z toho právneho pohľadu, tie právne požiadavky a presun financií platby e, zo strany súkromných e, e, subjektov do verejných inštitúcií. Toto predstavuje konflikt záujmom. To nám musí byť jasné. Preto sme povedali, že článok 7, tak ako je naformulovaný, s tým nesúhlasíme. Je tu samozrejme dôležité, aby tu bola spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom. Dôležité, aby bolo to čo sa spomína v článku 8, ale nemôžeme tu mať konflikt medzi tým, kto platí a kto má vykonávať dohľad a kto teda má príjmať e, financie. Všetci poznáme príklady, všetci sme tu mali e, prípad Dieselgate, vieme, ako to funguje v určitých sektoroch v Európe. A e, kvoty kontrol nejaké percento kontrol, mm, to chýba. Mali by sme pracovať na ris- profiloch rizik, na väčšej integrácii, na e, väčšom e, vzdelávaní, na cielených kontrolách, 2%, 3%, 5% kontroly. To sú témy, ktoré v absolútnych číslach môžu e, predstavovať e, príliš veľa e, zdrojov, čo nemusí priniesť však tie očakávané efekty. No a téma City Internet. Chcem ubezpečiť, my nechceme žiadne internetové stránky uzatvoriť. Vo väčšine prípadov národné orgány potrebujú na to e, súdne e, rozhodnutie, aby mohli nejaký, nejakú internetovú stránku uzatvoriť. E, nechceme vstupovať tu do, do, do národného práva. A o akých internetových stránkach tu hovoríme? O internetových stránkach, ktoré eventuálne predávajú produkty, ktoré nie sú konformné a teda e, predstavuje to riziko pre európskych občanov, ak si e, títo kúpia takéto výrobky. E, ide tu teda o bezpečnosť občanov, Toto, eh, k tomuto teda môže dochádzať iba, ak eh, národné orgány takéto niečo umožňujú, ak to legislatíva národných eh, štátov umožňuje, takže nemôžeme tu mať nejakú európsku autoritu, ktorá bude, alebo univerzity, ktoré by zatvárali Eh, internetové stránky eh, univerzity eh, nepredávajú produkty, tie, sú, tie koncentrujú vedomosti, znalosti. Takže toľko k tým internetovým stránkam, ale ja som presvedčený, že s komisiou aj s tieňovými spravodajcami na všetky tieto témy nájdeme zhodu, kompromisné návrhy, ktoré by vyriešili eh, ešte existujúce eh, pochybnosti a že budeme môcť eh, tak výboru, ako aj neskôr rade predložiť vyvážený text. Prepačte za to, že som hovoril možno trošku dlhšie. Ďakujem kolegovia. Ďakujeme pekne. Pozmeňovacie návrhy kompromisných kompromisné pozmeňovacie návrhy sa budú posudzovať e, na ďalšej schôdzi v júli. Týmto teda môžeme uzavrieť e, tento bod programu a môžeme prejsť k poslednému dnešnému bodu, ktorým je posúdenie pozmeňovacích návrhov k téme vzájomné uznávanie tovarov uvádzať na trh v zahraničí. V inej krajine pán Štefanec je náš spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, tým spravodajcom za spoluprácu a všetkým, ktorí prispeli svojimi pozmeňovacími návrhmi k tomuto návrhu o vzájomnom uznávaní. 260 pozmeňovacích návrhov sme dohromady dostali. No ja som vychádzajúc z toho pripravil 13 kompromisov ktoré momentálne preberáme s tieňovými spravodajcami. Som rád, že tam neboli žiadne také návrhy, ktoré by nejako spochybňovali tú hlavnú myšlienku, z ktorej komisia vo svojom návrhu vychádzala. Vzájomné uznávanie je nevyhnutné preto, aby jednotný trh mohol naozaj náležite fungovať trh s tovarmi a zlepšenie systému vzájomného uznávania povedie k zjednodušeniu postupov pre uh, ako firmy, tak aj národné orgány a zniží administratívnu záťaž pre firmy, teda tieto budú môcť naozaj profitovať z voľného pohybu tovarov na jednotnom trhu EÚ. Špecifickým cieľom bude zlepšiť fungovanie vzájomného uznávania viacerými opatreniami, napríklad opatrenie, ktoré pomôže firmám preukázať, že ich produkt už splňa požiadavky inej členskej krajiny sa ubezpečiť e, orgány a zľahčiť, zjednodušiť cezhraničnú spoluprácu. Dobrovoľná deklarácia vzájomného uznávania, ktorú môžu hospodárske subjekty e, vydať a toto zniží byrokratickú záťaž. Ďalej prístup na trh vychádzajúc z uznávania E, sa dá zamietnúť iba v prípade legitímneho a proporcionálneho ohrozenia verejného záujmu. Kontaktné body je potrebné posilniť, je to teda dobrý komunikačný kanál aj pre vzájomné uznávanie. Ďalej je dôležité využívanie existujúceho mechanizmu SOLVIT, teda to by mal byť hlavný postup riešenia problémov Súčasný návrh má za cieľ posilniť európsku úroveň a úlohu Európskej komisie o uznávaní tým, že komisia dostane povinnosť vyjadriť sa k prípadom predloženým v rámci siete Solvit. Ďalej navrhujem posilniť zahraničnú spoluprácu vytvorením skupiny pre koordináciu, kde budú zastupcovia kompetentných orgánov a tiež zastupcovia produktových kontaktných miest v členských štátoch, tak aby sa mohli vymeniať informácie, o sločené postupy a ďalšie relevantné aspekty kontrolných aktivít v členských štátoch, tiež na podporu existujúcich e, kontaktných bodov na posilnenie aj zahraničnej spolupráce, mm, tak e, aby tu e, bol aj feedback, pokiaľ ide o usmernenia komisie v súvislosti s verejným záujmom ako aj osvedčených postupov, aby sa toto nariadenie konzistentne uplatňovalo. Ja už sa teším na ďalšiu schôdzku tieňových spravodajcov a verím, že sa nám tam podarí dodržať navrhovaný harmonogram, pretože toto je náš spoločný cieľ. Ďakujem. Ďakujeme za SAD máme Virginie Rozier, ale Nikola Delte vystupí v jej mene. Ďakujem, kolega Virginie Rozier tu dnes e, nemôže byť, požiadala ma, myslím, že má narodeniny. Týmto jej chcem aj e, zablahoželať, využiť túto príležitosť. Požiadala ma, aby som prečítal text, ktorý pripravila k stanovisku pána Štefanca. Žiaľ, dnes sa nemôžem zúčastniť na výbor, ale chcem e, touto cestou pozdraviť kolegov k tejto e, k tomuto návrhu sme predložili približne 40 pozmeňovacích návrhov, ktorých cieľom je zlepšiť e, návrh v štyroch hlavných oblastiach. Pokiaľ ide o článok 4, vzájomné uznávanie, Patrí to k najdôležitejším e, e, témam v tejto oblasti. Naše pozmeňovacie návrhy chcú zabezpečiť, aby sme e, zjednodušili vzájomné uznávanie, aby sa to nestalo blankošekom pre hospodárske subjekty. Chceme, aby sa rešpektovali zmluvy a princípy Európskeho súdneho dvora. Dialóg so spravodajcom je konštruktívny a dúfajme, že budeme takto ďalej pokračovať. Pokiaľ ide o článok 5, tu si myslíme, že princíp vzájomného e, uznávania by nemal znamenať, že v prípade neharmonizovaných produktov členské štáty nemôžu už mm, uplatňovať technické e, opatrenia. Ide tu o dve etapy. My sme navrhli pozmeňovacie návrhy, ktoré na jednej strane zabezpečujú rešpektovanie členských štátov, ich povinnosti na národnej úrovni, ale chceme aj umožniť, aby pri slušné orgány mohli tieto e, pravidla dobre aplikovať. Dúfajme, že naše rokovania so spravodajcom a dňovým spravodajcom, že, že e, objasnili dostatočne tieto body, o ktoré nám ide. Dôležité e, je, aby bolo jasné to, čo vyplýva z technických noriem. E, opakujeme odôvodnenie technických noriem, motivácie v prípade e, administratívnych rozhodnutí sú dôležité. Pokiaľ ide o Solvy, článok 8, Eh, pán spravodajca má náš, našu podporu. Dúfajme, že znenie sa nezmení. Pokiaľ ide o článok 9, kontaktné eh, boty, spravodajca navrhuje kontakt, kontaktnú koordinačnú skupinu na zlepšenie spolupráce medzi eh, príslušnými orgánmi. Je to sporný návrh, ale my sme ochotní sa ďalej venovať tejto téme so spravodajcom. Stretli sme sa minulý týždeň v Štrásburgu. Bolo to veľmi konštruktívne stretnutie. Ďakujeme pán pánovi eh, poslancovi Štefancovi eh, za jeho vyvážený prístup v tejto téme, ktorý nám eh, vlastne pomohol aby sme mohli napokon hlasovať vo veľkej väčšine za tento návrh, ale dôležité je, aby sme tu zabezpečili plnú konformitu so zmluvami aj s rozhodnutiami súdneho dvora. Za EKR je Emma McClarkin, tieňou spravodajkyňou a poprosila mňa, aby som prečítala jej príspevok. Ďakujem pekne spravodajcovi a jeho týmu za flexibilitu, konštruktívnosť, ktorá nám umožnila dopracovať sa k rozumným kompromisom. EKR zdôrazňuje, že našou prioritou by malo byť zosúľadiť sa s cieľom nariadenia v maximálnej možnej miere, znižiť administratívnu záťaž, ktoré sú vystavené e, hospodárske subjekty pri uplatňovaní pravidel zájomného uznávania. Odkaz na článok 4. Boli by sme radi, keby spravodajca v súvislosti svoju pozíciu e, obhajoval. Kompetentné orgány by nemali mať možnosť požadovať informácie od distribútorov. Ehm, všetky požiadavky by mali byť e, zdôvodnené a obmedzovať sa na účel ehm, vyhodnocovania. Pokiaľ ide o odsek 2, lingvistické verzie vyhlásenia, deklarácie, cieľom cieľa je uh, zjednodušiť uh, cirkuláciu uh, týchto dokumentov. Tento návrh prišiel od samotného priemyslu. Uh, nemôžeme si zamieňať prax s politikou. Uh, potom, pokiaľ ide o odsek 5, chceme, aby bod B bol e, záväzným pre kompetentné orgány, pokiaľ ide o využívanie technických pravidiel e, v záujme legitímneho verejného záujmu. E, je to um, teda jedna z dôležitých vecí, pretože uh, vznesenie uh, národného záujmu uh, je prekažkou v uplatňovaní uh, pravidel zemného uznávania. Teraz článok 10, amestná spolupráca. Chceme, aby vznikla koordinačná skupina, mm, miesto riešenia príčin v kontaktných eh, miestach, eh, teda eh, nízka kvalifikácia, obmedzené ľudské zdroje. Tento cieľ, tento návrh predstavuje byrokratickú záťaž. Veríme, že sa dopracujeme ku kompromisu, keďže tento text podporujeme ako celok. Ďakujem pekne. A teraz mene Alde, Morten Lockengard, nahradí ho tu, ale pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Morten tu dnes nie je, požiadal ma, aby som zdôraznil to najdôležitejšie. Poprvé v stanovisku spravodajca zaujal e, dobrý prístup a v rokovaniach sa dosiahol pokrok, ale je tu zo pár vecí, ktoré chcem Morten zdôrazniť. Poprvé, definície, to je 3.12 najnovšej verzii spravodajca chce vypustiť e, odkaz na e, jurisdikciu e, Európskeho súdneho dvora, potom 4 štvorka, vzájomné uznávanie a deklarácia. My chceme dostať potrebám hospodárskych subjektov, veci zjednodušiť a preto pre ALDE je dôležité a dá sa to dosiahnuť, eh, aby operátori mohli túto deklaráciu predložiť v angličtine. Potom 47a, aby sa zlepšil princíp vzájomného uznávania, je potrebné zabezpečiť eh, rýchle efektívne postupy, kde hospodárske subjekty nemajú prístup alebo keď eh, využívajú deklaráciu o vzájomnom uznávaní. Čiže je potrebné eh, špecifikovať, aké orgány môžu požadovať aké informácie, kedy. Potom 5 eh, jednotka spravodajca návrhuje doplnenie, ktoré eh, sa nám nepáči. Dúfame, že sa vráti k pôvodnému návrhu. Je tu istá miera flexibility v súvislosti s 5.5, ak tá zostane v súčasnom znení. A ešte informácie, ktoré majú byť súčasťou vyhodnotenia, to sa nám veľmi páči. Vytvorenie skupiny pre administratívnu spoluprácu, to je článok 10. E, dávame pozor, ale uvidíme, ako e, dopadnú iné články a podľa toho sa k tomu postavíme. No, takže cieľom tohto návrhu je, aby zanúzlovne v praxi fungovalo. Dúfame, že tomu to, toto aj splní a tak zjednoduší životy mnohých firiem. Ďakujem. Ďakujeme Pascal Durom, mene zelených. Ďakujem pekne. Veľmi rýchlo chcem sa poďakovať Ivanovi za dodenú prácu že zohľadňoval naše vstupy a že bol taký otvorený ale od neho som ani nič iné nečakal, takže tu bolo všetko v poriadku. Vo všeobecnosti e, všetko zdieľame, sa nám páči, takže vybavím to rýchlo. Máme tu len zo pár malých bodov, kde by sa možno dali veci ešte vylepšiť. E, otázka angličtiny. No, by sme boli radi, keby bola zachovaná lo- Nie je to nejaká závažná vec, ale je to jeden z tých bodov. Súhlasím s tým, čo tu oznelo k článku 5. Nebudem sa k tomu vrácať z úst pani Rozier v zastúpení. E, myslím, že e, toto je vec, ktorá je ešte predmetom diskusie, e, tak aby tam nebol ďalšie bremeno pre operátorov ani pre národné orgány aby sme naozaj nezaťažovali ich v ešte väčšej miere. A ešte posledný bod. Ja viem, že toto bude trošku komplikovanejšie. Uh, Ide o bod e, toho e, princípu prevencie, e, obozretnosti, jeho vylepšenia. Ja viem, že sú tu určití odporcovia využiť tohto princípu. Tiež si uvedomujem, že ste toho názoru, že stiahnutie produktov, kde je bezpečnostné riziko, pokiaľ ide o verejné zdravie. Tento princíp by mal fungovať eh, vopred, teda mm, rýchlejšie, e, preventívne, e, čiže ten druhý princíp to nerieši na 100%. To je pre nás dôležitá vec, také anticipovanie, také predvídanie, než čakanie na situáciu, ktorá bude naozaj, naozaj riziková, ale o tom sa ešte môžeme pozhovárať. Ja viem, že ten princíp e, prevencie, obozretnosti je ešte stále predmetom diskusí. Okrem toho, čo som povedal, naozaj veľká vďaka a zvyšok podporujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz za AFD FDD. Pán Zulo, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi spravodajcovi. E, v zásade s ním súhlasíme v tom základnom nastavení. Zostáva tu len jeden jediný bod Chceme eh, zúrazniť jeden koncept. Eh, keď eh, sú tu nejaké zábrany pre komercionalizáciu, je to zverejnené legitímnou ochranou verejných záujmov. Myslíme si, že tieto kritéria by sa mali vlastne zverejňovať za pomoci Európskeho súdneho dvoru. Nemalo by to ísť Nemalo by to zaťažovať Európsku komisiu. Dôležité je to pre neutralitu eh, intervencií samotnej Európskej komisie ak táto eh, pomáha navrhnúť systém vzájomného uznávania, ale nemala by tam, to je dobré, ale nemala by tam byť zahrnutá v tej špecifickej eh, fáze, ktorú sme spomnuli. Ďakujem a v mene Európskej komisie teraz slovo pán Nunas Almeda. Also here we welcome uh, very much the... Ďakujem pekne. Uh, aj tu chceme uvítať prácu poslancov, mm, hlavne prácu spravodajcu pána Štefanca. Áno, uh, aj my máme rovnaký cieľ, viac vzájomné uznávanie, lepšie vzájomné uznávanie na prospech firiem, spotrebiteľov a hospodárskej súťaže. Um, tento systém sa nevyužíval optimálne. Musíme byť ambiciózni, aby sa veci naozaj zmenili. Subjekty podnikateľské aj národné orgány musia mať právnu istotu v oblasti vzájomného uznávania. Náš návrh e, teda môže tieto očakávania zlepšiť. Vzájomné uznávanie, deklarácia o ňom posunie dialog medzi orgánmi a firmami a vyhodnocovací postup umožňuje obmedzenia e, vstupu na trh náležite podložiť e, prístup e, na trh, respektíve problémy s ním sa majú riešiť e, business-friendly spôsobom. Keď som sa potom na návrhy, tak som si hneď uvedomil, že musíme potenciálne vylúčenia z rozsahu pôsobnosti veľmi pozorne zvážiť. Vzájomné uznávanie, princíp, vychádza z primárneho práva, či bude sa týkať firiem, pardon, produktov, ktoré nie sú predmetom harmonizácie. Čiže e, výnimky e, by len znemožnili národným orgánom a firmám prístup k procedurálnemu e, postupu a garanciám podľa nášho návrhu. Čiže stiažil by život hospodárskym subjektom, ešte raz opakujem, že e, tento postup je, je daný zmluvami. Pokiaľ ide o tie deklarácie, tam máme viac obsnacích návrhov. Táto deklarácia má mať čisto informatívnu hodnotu, hlavne 1, 2, 5 a 1, 4, 9. Tieto robia z deklarácie čisto informatívny dokument bez akýchkoľvek právnych dopadov teda pokiaľ o nejaké požiadavky kladené alebo očakávania od hospodárskych subjektov a nedáva im teda právnu istotu, nemá žiadnu pridanú hodnotu, no a ak to nemá pridanú hodnotu, tak to nebudú ani používať. Tiež je potrebné zohľadniť návrhy týkajúce sa toho vynocacieho postupu, hlavne 175, 176, 190, 191, 192. Tento postup umožňuje obmedzenia vstupu na trh, tak ktoré budú opodstatnené. To sú procedurálne záruky, ktoré momentálne majú hospodárske subjekty vychádzajúce z súčasného nariadenia. Ale aby to bolo naozaj legitívne odôvodnenie, tak e, je to potrebné vyhodnotiť, e, poukázať na proporcionalitu a nevyhnutnosť e, toto je podstata fungovania zemného uznávania, aby naozaj hospodárske subjekty systému dôverovali. A ak takáto záruka nebude existovať, tak vzájomné uznávanie bude nespolahlivé a podkope to ich e, súčasné práva. Ďalej je dôležité zdôrazniť, že smernica E, transparentnosti postup podľa nej nemôže nahradiť vyhodnotenie vzemného uznávania. Smernica o transparentnosti umožňuje posúdiť kompatibilitu národného opatrenia s legislatívou EÚ. Tento návrh sa netýka národných pravidiel ako takých, e, týka sa iba praktického výsledku ktorý prináša uplatnenie národných pravidiel na konkrétny produkt, ktorý sa zákonne uvádza na trh v inej krajine. Mnoho návrhy však uvažujeme za konštruktívne. E, v zmysle zrýchlenia prijatia nášho návrhu chceme, aby ešte v tomto funkčnom období bol tento návrh prijatý. Veríme v to, tak aby sa to mohlo čo najskôr uplatňovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s parlamentom na tomto návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A na záver ešte dávam slovo spravodajcovi. Nech sa, páči, nech sa páči, pán Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich konštruktívnu spoluprácu. Ja si myslím, že sme rovnakého názoru, že chceme systém zlepšiť, preto je potrebné zjednodušenie, je potrebné zníženie a myslíme záťaže. Teda a to je pre dôležité, znamená to, že ak sú tu nejaké požiadavky, nemali by byť požiadavky ďalších informácií, ktoré už príslušný operátor e, poskytol. Toto je princíp, e, na základe ktorého sa snad dopracujeme aj ku konečným pozmeňovacím návrhom. Takže ešte raz ďakujem kolegovia a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme pekne. Kompromisy budeme posudzovať na ďalšom zasadnutí výboru v júli. Dobre, tým sme vyčerpali náš dnešný program. Môžeme to uzavrieť. Ďakujem pekne všetkým, čo prišli. Ďakujem pekne aj tlmočníkom. A želám vám pekný večer. A zatiaľ sa tu stretneme znova. Ďakujem.